Bien, chers collègues, euh, Vážené kolegyne, vážno, vážení kolegovia, eh, ešte tu niektorí kolegovia chýbajú, ale um, keď začneme, tak, tak potom ich to motivuje, aby prišli. Vždy je to tak. Začneme pracovať. Vicky, ako viete, je spravodajkyňa eh, k správe, o ktorej teraz budeme hovoriť. Poprosím vás preto, aby ste zaujali svoje miesta. Bien, donc euh, nous ouvrons notre... Môžeme zahájiť prvou výmenou názorov k návrhu smernice, ktorá sa týka kontrolu nadobúdania a držby zbraní v Európskej únii. Vicky Ford je naša spravodajkyňa. Pozerám sa na tieňových spravodajcov, ale Annu Mariu tu ešte zatiaľ nevidím ale som si istý, že príde. Nikola sa bude vyjadrovať v mene pána Koferatyho. Vidím Ditu za e, skupinu ALDE, za skupinu GUE, neviem. Kto sa vyjadri v mene GUE? Nikto? Zatiaľ nikto. Za zelených Pascal tu ešte nie je. Pascal práve prišiel, nie? Pán Vaskievič prišiel. Pani Trozinsky je tu. Máme tu teda už kolegov, ktorí sa potom aj v druhom kole vyjadria. Zastupcovia komisie je tu. Sú tu pán Alan. Dám teda okamžite slovo Viki. Nech sa páči. Can I start by Secretariat for their huge help. Um, it's been great to have Ďakujem sekretariatu, ďakujem expertom, ktorí spolupracovali na uh, poslednom návrhu smernice v roku 2008. Verejnosť sa zaujíma o tento návrh. Mnohí ľudia sa obávajú dôsledkov toho, čo je veľmi zle naformulované. Je to návrh legislatívy, ktorý si vyžaduje ešte veľmi veľa práce. Chýba posúdenie vplyvov a to ešte komplikuje ďalej našu prácu. Už e, dva, e, sa konali dve zasadnutia s tieňovými z rôznych politických skupín. Boli to veľmi produktívne zasadnutia a identifikovali sme zoznam problémov, e, na ktorých sme sa dohodli, že je potrebné ich riešiť. A ja som vypracovala pracovný dokument, návrh pracovného dokumentu. Je to ešte naozaj iba návrh, ale už teraz dostávame spätnú väzbu od ľudí v parlamente aj mimo parlamentu. Viem, že veľa e, ľudí si dnes e, vypočuje naše zasadnutie aj v prenose na internete, či už dnes alebo neskôr. Takže našim poslucháčom chcem teraz povedať, že počúvame ich pripomienky. Nemusíte nám neustále pripomínať, aké chyby sú v návrhu. My sme dostali už veľmi veľa e-mailov, ktoré nám e, hovoria, čo je tam zle naformulované a teraz sa budeme snažiť to zlepšiť. Prosím, Neohrozujte nás, pretože my v parlamente sa naozaj snažíme zlepšiť to znenie. 15. marca sa bude konať verejné vypočutie v našom výbore k tomuto návrhu a dúfam, že poslanci e, dostanú naozaj dobré, detailné expertné názory od expertov a od zainteresovaných z rôznych sektorov. Zoznam expertov bude na webovej stránke výboru IMCO. Takže ak niekto mimo tejto miestnosti má záujem sa vyjadriť k tejto téme, môže sa e, obrátiť e, na nás. My sa snažíme nájsť experta z každého zainteresovaného sektora, aby sme naozaj zabezpečili, že všetky názory budú e, vypočuté. Ešte nás čaká mesiac práce a potom sa zverejní prvá, prvý návrh mojej správy. Takže deaktivácia kompletný zákaz kategórie A zbraní, aj keď sú deaktivované, to by malo mm, negatívne dopady na ľudí ako herci a toto by malo byť riešené podľa mňa členských štátoch. Členské štáty by mali mať možnosť dávať špeciálne výnimky a zachovávať výnimky pre deaktivované strelné zbranie za predpokladu, že boli deaktivované v súlade s adekvátnymi normami. Niektorí držitelia deaktivovaných zbraní hovoria, že by veľmi radi mali povolenie v rukách v závislosti od kategórie a že by radi doda- dodržiavali určité predpisy ohľadom skladovania týchto zbraní. A ja očakávam, že dostaneme nejaké informácie ďalšie od expertov. Chceme vypracovať nový zoznam e, všetkých deaktivovaných zbraní a, a existujúce zoznamy by mali byť e, zachované a pre budúce deaktivované zbranie by sa mali vypracovať nové zoznamy. Nové nariadenie z dielne komisie by mohlo zavádzať menej prísne normy a preto musí byť ešte rýchlo prepracované. A chcela by som dostať nejaké redakčné návrhy, aby sme vedeli, ako riešiť deaktivácie, ktoré už boli zrealizované za dodržania veľmi vysokých noriem, aby sa status quo mohol zachovať. Múzea. Návrh komisie e, žiada, aby múzea poškodzovali svoje artefakty, aby nerozširovali svoje zbierky a to je podľa mňa príliš prísne a chceme, aby tu sa zachovala existujúca legislatíva s jasným znením, definíciou múzea a aké má zodpovednosti, pokiaľ ide o zbranie. A chcem vedieť, čo si kolegovia myslia o zberateľoch. A7. E, kategória B7 na návrh komisie by sa mala e, presunúť do A7, čiže zákaz poloautomatických zbraní a takých, ktoré sa podobajú poloautomatickým zbraniam. Toto je nejasné. V Nemecku toto bolo právne veľmi problematické a preto zvažujeme rôzne kroky, vrátanie toho, že členské štáty opäť zavedú špeciálne povolenia a vrátiť by sme možno mohli A7 do B7, alebo mali by sme to zviazať s prísnejšími podžiadavkami na skladovanie a výcvik. Pýtala som sa komisie, či existuje špecifická strelná zbraň, ktorú chcú zakázať, keď e, presunú B7 do A7 a to by nám umožnilo zvážiť, či by sme do tejto doložky mali dať špecifickejšie znenie. Pokiaľ ide o výnimky členských štátov, komisia chce presunúť právo členských štátov na E, výnimky. To by malo dopady napríklad na e, forenzné laboratória, e, armády a tak ďalej. Chcem vedieť, čo si poslanci myslia o opätovnom zavedení postupu špeciálneho povole, povoľovania, ktoré by malo existovať na štátnej úrovni. Pokiaľ ide o podmienky získavania povolení, návrh komisie hovorí o lekárskych testoch a o päťročnom období A tu sú veľké e, námietky, takže ja som to zapracovala do môjho pracovného dokumentu. Pokiaľ ide o konvertibilitu, tu je obrovský problém už v súčasnej legislatíve. Pokiaľ ide o konverziu strelných zbraní, ktoré mali byť deaktivované definitívne, ale napriek tomu boli rekonvertované a stali sa opäť strelnými zbraniami. A toto naozaj, toto znenie sa musí ešte objasniť, lebo toto je šedá, e, šedá zóna v zákone. Komisia navrhuje e, definovať implementačné opatrenia. Ja v mojom dokumente hovorím, že by sme tu mohli zaujať jednoduchší prístup, teda sústrediť sa iba na zásadné zložky. Ak e, toto nebude možné, tak by sme možno sa mali orientovať podľa línie rady, to by si vyžiadalo, že strelné zbranie, ktoré boli konvertované a stali sa z nich akustické expanzívne zbranie alebo nefunkčné um, zbranie, že by ostali vo svojej pôvodnej kategórii. Pokiaľ ide o predaj na diálku, v mojom dokumente je návrh, že by e, v poslednom bode transferu bolo potrebné zabezpečiť, že zbraň má presnú, presné povolenie, príslušného povolenie a to by umožnilo napríklad e, na diaľku s predajcom diskutovať o transferi, ale konečný pre, predaj by sa mal konať na osobnej úrovni medzi dvoma osobami. A pokiaľ ide o muníciu, v mojom dokumente sú takisto príslušné návrhy. Pokiaľ ide o repliky, súčasná legislatíva neobmedzuje zbranie na základe fyzického vzhľadu, napríklad repliky alebo hračky, pretože tie sú pokryté inde inou legislatívou, v európskej aj národnej legislatíve. A pokiaľ ja viem, existujúce status quo by malo pokračovať a, aj repliky a hračky by mali byť riešené v inej legislatíve, nie tu. Ďalšia vec, niektoré členské štáty chcú, aby sa objasnila definícia strelnej zbrane, aby bolo jasné, že nesmrteľné ob, o, objekty, ako napríklad také, ktoré sa používajú v airsoft um, strelbe, tak tie nemajú spadať do definície strelnej zbrane. Ja som dostala veľa e-mailov, ktoré hovorili, čo tam chýba v tom návrhu, ale málo ľudí mi dávalo praktické návrhy znenia, čo by sme mohli priamo napísať do tej legislatívy. Čiže čím viac e, príspevkov dostaneme od expertov, tým lepšie. Mhm. Počula som veľa návrhov, aby sme tam dali minimálne normy pre bezpečnosť a E, skladovanie a uchovávanie zbraní. Veľa používateľov strelných zbraní v Európe hovorili, že by veľmi radi nám poskytli osvedčené postupy a bolo by dobre, keby sme dostali aj návrhy znenia. No a chcem ešte povedať našim poslucháčom, že komisia už nie je vedúcou sílou e, pri príprave tohto návrhu. Sú to poslanci parlamentu a E, členské štáty v Európskej rade, ktoré vlastne budú upravovať text tohto návrhu. Ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu. No, no, très bien. Ďakujem, Vicky. Myslím, že všetko bolo jasne povedané, všetko je na stole. E, vypočujeme si najskôr tieňových spravodajcov a potom komisiu. Anna Maria dostane ako prvá slovo a O dve minúty otvorím zoznam kolegov, ktorých sa chcú vyjadriť v rozprave. Viržiny, hlásiš sa? Dobre. Zapíšte sa, prosím. Anna Maria dostáva slovo. Ďakujem, Robert. Dobrý deň prajem všetkým. Vítam váš dokument, Vicky. A veľmi sa mi páči e, tvoja spravodajská práca doteraz. Zasadnutia s tieňovými aj s expertami boli užitočné a chcem všetkých uistiť o tom, že mnohí z nás si myslia, že návrh komisie nie je dostatočný, nie je dosť dobrý a teraz je to v našich rukách a v rukách rady, aby sme ho upravili a nastolili dobrú rovnováhu medzi e, legálne držanými zbraniami, tam už existuje vysoká úroveň ochrany, a nelegálne obchodovanými zbraniami alebo držanými zbraniami. Táto správa obsahuje pozitívne veci, harmonizovanie registrácie, e, vysledovateľnosť zbraní, deaktivácia. Ty si to dobre popísala, Vicky, podporujem, čo si povedala o deaktivácii. Nebudem to už opakovať, plne súhlasím. A musíme predísť tomu, aby legálne držané zbranie sa dostali do zlých rúk ale nemali by sme zasahovať týmto bežných občanov, ktorí majú právo držať zbraň na legálne činnosti. A tá, táto, toto rozlišovanie nevyplýva jasne z návrhu komisie. Na to musíme ešte popracovať. Čiže ten rozsah a jeho jasnosť a primeranosť a potrebnosť e, prepracovania smernice sú kľúčové vo svojom pracovnom dokumente presne um, zdôrazňujete tie správne problémy, ktoré musíme zmeniť. Článok 2. Zberatelia múzea. Ja si kladiem otázku, či vôbec je potrebné prepracovať túto časť legislatívy, pretože v súčasnej forme ten návrh kategória A zberatelia a múzea e, by museli ničiť e, zbranie alebo by nemohli už nadobúdať nové zbranie. Um, a to by naozaj negatívne ovplyvnilo historicky cenné artefakty. A tu súhlasím so spravodajkyňou. Pokiaľ ide o lekárske kontroly, článok 2, 5 2, áno, musíme zabezpečiť, aby sa zbranie nedostali do rúk e, ľudí, ktorí E, nevedia s nimi dobre zaobchádzať, ale sú rôzne spôsoby, ako zabezpečiť, aby držateľ zbrane bol na to fyzicky aj psychologicky vybavený. Tu by som zaviedla určité minimálne normy harmonizácie. Uvediem príklad Švédska. Tam nie sú potrebné lekárske prehliadky, ale existuje právna zákonná povinnosť pre lekárov, aby nahlásili určitých pacientov, ktorí by nemali byť držiteľmi zbranie podľa nich. A tento systém dobre funguje vo Švedsku. Preto by členské štáty naďalej mali rozhodovať o tom, ako zabezpečiť, e, že sa zbranie nedostanú do rúk nevhodným osobám. Pokiaľ ide o predaj na diaľku, článok 6, tá istá vec. Nákupca, kupujúci aj predávajúci majú povinnosť mať licenciu. Nemôže hoci kto nakupovať na internete alebo cez telefón zbranie. Ak nemáte právo držať zbraň, nehovorím samozrejme o darknete. Darknet je tak či tak sám o sebe už nelegálny. Mm, namiesto zákazu by sme možno mohli vytvoriť systém kontroly, e, aby sa kontrolovalo, či kupujúci na internete majú licenciu. Ale zákaz by bol neprimeraný. A 5-ročné licencie, článok 7.4. Prosím, nevytvárajme zasa zbytočnú byrokraciu a zbytočné administratívne náklady pre tých, ktorí majú právo legálne držať zbraň. Tu by som takisto zaviedla minimálnu harmonizáciu. Teda členské štáty by mali rozhodovať, aký systém použiť, aby sa zabezpečilo, že existuje plná kontrola e, toho, kto e, môže legálne držať zbrania, kto nie. Potom e, poloautomatické zbranie, príloha. Tu vidíme zákaz pre poloautomatické pušky, ktoré sa podobajú na poloautomatické zbranie, ale to je absolútne neakceptovateľné, takýto zákaz. My nevieme, koľko zbraní vôbec by toto vyradilo z obehu. Potrebujeme jasnú definíciu, čo znamená podobať sa. E, čo znamená určitý druh poloautomatických zbraní, čo znamená konvertibilná zbraň a tu by sme uvítali naozaj názor expertov, ako povedala Vicky, je to veľmi technická otázka. Samozrejme, policia a armáda, tých sa to takisto dotkne. Ja som sa stretla s policajtami aj s vojakmi a niektorí nám povedali, že E, návrh v súčasnej forme by dokonca negatívne ovplyvnil výcvik policajtov a vojakov, pretože niektoré dynamické zbranie sa používajú za legálnymi účelmi výcviku. Potom Vicky spomínala ešte bezpečné skladovanie zbraní, e, že by sa to tam mohlo pridať. To je dobrá myšlienka. To by neovplyvnilo e, právo občanov na používanie legálnych zbraní. Minimálne pravidlá um, pre bezpečné skladovanie zbraní a munície, to by sme tam mohli dať. Ty si takmer všetko už pokryla vo svojej prezentácii, takže uh, sústreďme sa na to, aby sme posilnili tú dobrú časť smernice. Deaktivizácia, harmonizované označovanie, uh, cezhraničná kontrola a odstráňme tie veci, ktoré by len vytvorili administratívnu záťaž pre občanov, ktorí majú legálne právo držby zbranie. Teším sa na spoluprácu s vami aj s tieňovými. Merci, Anna Maria. Je passe la... Ďakujem a teraz e, dám slovo Nikolasovi, ktorý bude hovoriť sa pána Koferatiho. Áno, e, ďakujem. E, Sergio Konferati sa ospravedlnil E, nemôže tu byť zo zdravotných dôvodov, takže ma požiadal, aby som tlmočil jeho e, názory, ktoré potom vyjadrí pri stretnutí tieňových spravodajcov. E, prístup spravodajkyne hodnotí ako veľmi pozitívny, jasný a konkrétny. Treba oceniť eh, hm, to, že diskusia eh, prebieha informovaným spôsobom a na stole sú rôzne možnosti. Eh, tá smernica sa má schváliť do polovice tohto roka a má riešiť bezpečnostné otázky. Súvisí to takisto aj s bojom proti terorizmu a v nadväznosti na novembrové útoky v Paríži sa celý proces e, zrýchlil. Terorizmus e, sa najmä zásobuje zbraňami na nelegálnom trhu a preto treba zintenzívniť boj proti predaju zbraní na tomto trhu. A e, takisto e, Treba zintenzívniť e, prácu v oblasti deaktivácie. A prostredníctvom e, tejto smernice môžeme urobiť e, krok vpred. Pokiaľ ide o hlavné body návrhu, tak ako to je uvedené v pracovnom dokumente, je vhodné upriamiť pozornosť na aspekty, ako je e, fyzický vzhľad e, zbrane a e, takisto aj jednotlivé časti zbraní musia spadať pod rozsah pôsobnosti smernice, pretože tieto časti treba považovať eh, za tú najdôležitejšiu kategóriu. A eh, pokiaľ ide o technické charakteristiky, možno sa nám podarí eh, aj v tomto citlivom bode návrhu v nasledujúcich týždňoch urobiť pokrok, pokiaľ ide o presun zbraní z kategórie B7 do A7 Myslím, e, že e, tu nám pomôžu e, kritéria, ktoré lepšie charakterizujú nebezpečnosť zbranie. Pokiaľ ide o deaktiváciu pri historických zbraniach, treba zohľadňovať špecifické podmienky múzeí a zberateľov. V tejto chvíli na európskej úrovni neexistuje vlastne jasná definícia zberateľa E, pokiaľ ide o zavedenie lekárskych e, prehliadok, e, považuje to kolega za pozitívny krok, tak ako aj lehotu 5 rokov na obnovenie povolenia. Medzi jednotlivými štátmi sú určité rozdiely, takže všetky tieto opatrenia prispejú určite k vyššej bezpečnosti Zbranie nemožno považovať za tovar e, ako e, ostatný, ostatné artikly a preto aj obmedzenia ohľadom predaja na internete sa nám javia ako e, rozumné a s tým súvisí aj požiadavka overovať si identitu predávajúceho a e, kupujúceho. E, e, samozrejme, určitá flexibilita ohľadom predaja online v prípade streliva by možno predsa bola vhodná v prípadne bola vhodná. Ďakujem. Merci, Nikola. Ďakujeme, Nikola. Teraz vám prečítam zoznam kolegov, ktorí si zažiadali e, slovo po tieňových. E, Madame Jakonsari, e, Madame Mitzi, Monsieur Wilson, Madame Callas, Madame Senalova, Monsieur Halaao, Monsieur Schwab, Monsieur Guoga, Madame Rosière, Monsieur Pospisil, euh, Monsieur Florence, euh, Monsieur Carver et Madame Grappini. Est-ce que je n'ai oublié personne Zabudol som nikoho. Ako vidíte, je nás dosť veľa. Preprav, pripravte si už teraz e, prejavy krátke a hutné. Teraz e, v mene Alde prehovorí Dita. Sorry. Uh, thank you, Vicky. I, I would like to thank you. Ďakujem, chcem ti poďakovať, uh, Vicky, za pracovný materiál. Rozoslala si nám ho minulý týždeň. Okay. Uh, I think it's a very good je to dobrá báza pre ďalšie diskusie a rada by som povedala, ako veľmi uh, si vážim tento dokument a spôsob, akým si uh, uh, sa s, s touto témou vysporiadala. Uh, ako si komunikovala s nami, tieňovými spravodajcami počas prezentácie návrhu komisie, alebo od neho, myslím si povedať, že je tu silný argument preto, aby sa e, Európska smernica o strelných zbraniach e, aktualizovala minimálne po udalostiach vo Francúzsku. Nás zaujíma otázky vystupovateľnosti, označovania kontroly, vlastnenia, výmena informácií, lepšia kontrola predaja online Podporujem tiež zapojenie deaktivovaných zbraní do smernice a harmonizácia deaktivačných opatrení. Avšak, ak chceme sa k tomuto dostať, musíme zabezpečiť, aby bola smernica vyvážená a priateľná, inak neverím, nemyslím si, že by sme e, želané výsledky dosiahli. Pokiaľ ide o pracovný dokument, zo pár e, komentárov, pre mňa najdôležitejších. Poprvé, pokiaľ ide o navrhovaný zákaz určitých e, poloautomatických zbraní, je ťažké si predstaviť, ako by to mohlo fungovať v praxi, tento návrh komisie, a ťažko akceptovateľné. Váš pracovný materiál je v, tej, v tomto ohľade dosť realistický a prezentuje e, rozumné návrhy. Ja e, som za 4.2, kde je možnosť pre členské krajiny e, udeliť výnimky a kde e, sa zachováva kategória B7 bez zmien. To je dobrá kombinácia opatrení, ktoré nám môžu pomôcť nájsť správnu rovnováhu. Vítam i časť, kde sa rozlišuje medzi e, charakteristikami a vzhľadom zbraní. V zásade je možné e, zachovať si deaktivované zbraní v rozsahu smernice, pokiaľ ak boli pôvodne v kategórii A, zbraní a členské krajiny môžu autorizovať použitie mimo e, vojenských zložiek alebo bezpečnostných, ak je to potrebné. Je užitočné vyňať e, sa e, smernice určitý počet neškodných replík. Keď hovoríme o zložkách, súčastkách zbraní, musí, nám byť jasný, musí byť tento zoznam jasný, dobre definovaný a zrozumiteľný. Pokiaľ ide o e, zbranie na slepé náboje, e, je to pomerne zložité a vítam vašu iniciatívu zjednodušiť to avšak. Potešilo by ma, ak by ste vedeli vysvetliť bod 3.1, kde sa hovorí, že, že zbranie zmenené na zbranie na slepé nástroje e, by potrebovali novú kategóriu. Znamenalo by to, že Ačko by bolo teda tieto zbranie by boli e, stále v e, Ačku, ak aj by boli naslepé náboje. Ďalšia otázka sa týka zbierok v múzeách. V návrhu a komisie pri týchto zbraniach nie je e, oprávnený a mohol by viesť k nezvratnému poškodeniu historických zbierok. Ako ste spomenuli v bode 5.1, múzea musia mať povolenia, aby mali zbranie na, z kategórie A myšlienka e, poskytovania povoleniek členských krajín je presne, kde sú presne definované e, opatrenia skladovania, to si zaslúži pozornosť. Keď sa diskutuje o právach a autorizácie pre používateľov e, zbraní, treba zachovať možnosť za určitých podmienok pre osôb do veku 18 získať a vlastniť zbranie. Sú tu veľmi praktické dôvody, ako napríklad lesnícke školy alebo športová streľba. Pokiaľ ide o lekárske kontroly, e, podporujem návrh 5.2.1, e, kde členské krajiny sa rozhodnú, či bude periodická revízia alebo priebežná priebežné monitorovanie. Podporujem e, možnosť predaja na diálku systém kde identita kupca je, je overovaná. Takisto e, strelný pas, zbrojný pas, ktorý by sa dal e, zlepšiť pre lepšiu kontrolu. Pokiaľ ide o muníciu, zaujímalo by ma viac informácií k navrhovanému e, sledovaniu podozrivých, tzv. podozrivých nákupov a nadobudnutí munície či zbraní Ďalej potom nariadenie o deaktivácii. Bolo by dobre zapojiť sem opciu ekvivalentná autorizácia pred e, vstupom e, do platnosti ako alternatíva. Ak navrhujeme revíziu, skončil by to potenciálne ako ďalší dlhodobý proces, ktorý nie je v našom záujme. Bolo to dlhé, ale myslím si, že zaslúži si táto téma, aby sme diskutovali do podrobnosti. Tieto poznámky vám pošlem tiež e, písomne a teším sa na ďalšiu e, diskusiu so všetkými tieňovými. Merci, Dita. Ďakujeme, Dita. Teraz za GUE má slovo pán Maštálka. Ďakujem. Väčšina z toho, čo som chcel povedať, už tu zaznela. zaznela. Ako tieňový spravodajca chcem zdôrazniť to, že vítame snahu komisie o zvyšovanie bez, bezpečnosti občanov a tiež chcem oceniť skutočnosť, že komisia chce schodné pravidlá pre všetky členské krajiny. E, určite sme si vedomi o to, toho, že ide o oblasť citlivú, ktorá občanov nielen zaujíma, ale z, z, hlavne ich znepokojuje, čo dokazujú i desiatky e-mailov, ktoré dostávame. Mám s touto témou vlastnú skúsenosť, pretože som sa podiel na vzniku e, českých noriem v tejto veci e, už v 90. rokoch minulého storočia. Práve preto chcem upozorniť na to, že česká právna úprava môže byť ako vzorom napriek skutočnosti, že vychádzala z odlišných sociopolitických podmienok než aké boli v západnej Európe. Chcel by som, chcel by som tiež upozorniť na to, že v našej politickej skupine sme ešte obširnejšie nediskutovali k tejto téme. Ako teňový spravodajca budem zastávať názor, že návrh komisie dokonalý nie je a že ho treba prepracovať. Nesúhlasím napríklad s názorom, že treba striktne zakázať automatické zbrania a ich vlastnenie súkromnými osobami a spoločnosťami. Nie je to riešenie, pretože väčšina trestných činov pásaných na, e, páchaných e, legálne držanými zbraniami bude treba prepracovať niektoré definície, pre, pre, prehodnotiť otázku, ako naložiť so zbraniami, ktoré budú buď zakazované, alebo u ktorých bude zavedená registračná povinnosť a ktoré sú súčasne e, držané už širokou verejnosťou. Je tiež treba do, do, dobre zvážiť rozsah navrhovanej úpravy alebo používanie rôznych nástrojov, ako je zbraňová amnestia. Budem sa snažiť predložiť také pozmeňujúce návrhy, ktoré napomôžu tomu, aby určité navrhové zmeny nezvyšovali počet nelegálne držaných zbraní, hlavne pri samonabíjacích zbraniach, ktoré sú v kategórii A na novo, aby sa neznižila efektivita štátneho dohľadu. Som e, otvorený akejkoľvek diskusie a teším sa na spoluprácu. Merci. E- Ďakujeme. Pán Šoltes teraz e, z, prehovorí za Pascala Duranta za zelených, ktorý dnes tu nemôže byť. Yes, thank you for the floor. I will speak on behalf of... Budem hovoriť za pána Duranta. Uh, well, um, we strongly support podporujeme jasnejšiu definíciu a vyjasnenie definície, pretože trajšia definícia by mohla spôsobiť veľa problémov kto je kto a komu táto smernica mu spôsobí problémy, pretože je tu nejasná definícia. Tiež podporujeme vysoké štandardy pre e, deaktiváciu, de- dereguláciu tých spoločných štandardov. Tiež podporujeme lepšiu výmenu informácií medzi členskými krajinami. Pre nás je to veľmi dôležité systém by mal byť e, automatizovaný, počítačovo riadený. Veríme, že tieto správne by mali byť e, v pôvodnej kategórii. Tiež si myslíme, že musíme jasne definovať poloautomatické zbranie, pretože terajší režim momentálne nie je celkom jasný. Tiež si myslím, že e, výmena údajov medzi členskými krajinami je rozhodujúcim faktorom, pretože inak by tieto smernice mohli sa minúť účinkom. Teda pán Pascal Durand prišiel s dvojminútovým meškaním, práve mohol prehovoriť. Za EFDD teraz pohovorí pán Ivaskievič, ktorého vidím. Ďakujem pekne. Chcel by som len potvrdiť a zdôrazniť, ako povedala pani Ford na úvod, že toto je téma, ktorá ktorá budí naozaj záujem. Dostávam k tomu veľa e-mailov, ľudia sa na mňa priamo obracajú. Táto otázka eh, je teda oveľa širšie, širšie poňatá, než sme si pôvodne boli, mohli predstaviť. Rozhodol som sa, usporiadať i stretnutie e, k problematiku zbra- problematike zbraní. Stretol som sa s držiteľmi a zberateľmi zbraní, aby som pochopil, aké problémy majú tí, títo zainteresovaní. Toto sú totiž ľudia, ktorých sa táto smernica najviac dotkne. Bohužiaľ, návrh komisie k držbe e, zbraní len potvrdzuje e, teóriu, že bezpečnosť sa E, používa na to, aby sme pripravili občanov ešte o trochu viac o ich slobodu. Myslím si, že bude to mať opačný efekt. Komisia chce naozaj obmedziť prístup k, právne držaným e, zbraniam na súkromnom trhu. V mnohých európskych krajinách tento troch je už výrazne regulovaný. V Izraeli napríklad vláda sa rozhodla, že len najlepšia mož, možná ochrana e, obyvateľstva pred e, terorizmom je vyzbrojiť obyvateľstvo, zabezpečiť široký prístup obyvateľstva. Tento návrh je zásahom do trhu výroby e, zbraní a ide tu o stiaženie e, polovníctva a zberu historických, zbierania historických zbraní polovníctva. Dôležité je e, vyhodnotenie dopadov, aký dopad bude na súkromníkov, na spoločnosť vo všeobecnosti, nedostatok informácií k nelegálnemu použitiu legálne nadobudnutých zbraní. V tejto súvislosti treba mať na pamäti, že počas druhej svetovej vojny Polské hnutie odporu mohlo eh, si dokázalo masovo vyrábať zbrania, muníciu, vrátane viacerých stovák, eh, gulometov, napriek to, alebo automatických samopalov, bez toho, že, napriek tomu, že tu bol zákaz. Informácie sa dnes dajú nájsť e, na internete, materiál si zakúpite v ktoromkoľvek železiarstve. E, chcete teda e, zablokovať prístup e, online ku knihám? Ako, a čo použitie 3D tlačiarní? Toto nemôže, tieto zbranie sa nedajú nájsť ani detektormi kovov. Ťažko možno hovoriť o právnych zmenách, pretože hoci tieto zmeny Eh, by nespôsobili alebo neprivedli k tým eh, výsledkom, ktoré čakáme. Pokiaľ ide o kategórii A a B, a menovite A7 a B7 a eh, doložku 1, tuto je, obme, ide o obmedzovanie osobných slobod občanov. Nechcem hovoriť teraz o technických otázkach, nepochybne tomu bude ďalšia diskusia v pracovných skupinách. Súhlasím však so spravodaj kyňou a jej návrhom k, akus, e, k akustickým zbraniam napríklad. Momentálna legislatíva sa nemusí e, meniť. Dostatočne sa regulujú napríklad e, zbranie na slepé náboje. Pokiaľ ide o ďalšie technické e, otázky, určite prebehne hĺbkovejšia diskusia neskôr. E, blížiac sa už k záberu chcem ešte spomenúť, e, zavedenie ďalších informácií bude 5-2, 5-ročný pas alebo povolenie na automatické zbranie, ktorý sa dá predlžiť až po pozitívnom lekárskom teste. Som tu v, tejto, v tomto bode konkrétne otvorený návrhom. Ďakujem. Teraz na záver bude mať ešte slovo pani Trosinská za skupinu MF. Merci beaucoup. Ďakujem. Nie som až taká odborníčka na strelné zbranie, takže netrpezlivo očakávam vypočutie expertov, ktoré sa bude konať 15. marca, aby sme si zodpovedali technické otázky, ktoré máme. Pracovný dokument pani spravodajkyne je dobrý základ, najmä pokiaľ ide o posilnenie noriem v oblasti deaktivácie e, zbraní, označovania zbraní, lekárskych prehliadok a tak ďalej. Kolegovia to už všetko spomenuli. Chcem pripomenúť, že pri boji proti terorizmu, to je vlastne základ dokumentu komisie, a pokiaľ ide o boj proti nelegálnemu obchodovaniu so strelnými zbraniami, tento boj nemôže byť nikdy vyriešený touto smernicou, pretože máme problém na vonkajšej hranici EÚ a takisto na vnútorných hraniciach e, členských štátov a to sa v tomto dokumente nerieši. Ľutujeme, že toto sa predkladá bez posúdenia vplyvov pretože to môže mať negatívne vplyvy na zamestnanosť, na boj s legálnymi zbraniami, môže to spôsobiť, že e, zberateľské zbranie budú strácať hodnotu a tak ďalej. Sme proti reštrikciám legálnej držby zbraní, keby sa tam e, zaviedli neoprávnené, neprimerané obmedzenia pre športových strelcov a poľovníkov. Komisia nepredložila dôkaz toho, že takéto obmedzenia budú primerané a že dosiahnu želaný cieľ, pokiaľ ide o boj proti terorizmu a nelegálnemu obchodovaniu. My nesúhlasíme s tvrdením komisie, že tento návrh nezmení situáciu pre športových strelcov a bojovníkov. Prísnejší rámec bude mať obrovské dopady na miestných používateľov a to je skupina, ktorá najviac rešpektuje zákony v tejto oblasti a podlieha naozaj prísnym kontrolám v celej EÚ. Ľutujeme, že sa navrhujú takéto reštrikcie. Um, a že komisia uh, spája legálnu držbu zbraní s terorizmom a s nelegálnym cezhraničným obchodovaním so zbraniami. Teším sa na ďalšie rozhovory, ďalšie rozpravy v tomto výbore a budeme sa snažiť uh, čo najviac vylepšiť návrh komisie. Ďakujem. Ďakujem za prvé kolo výmeny názorov a teraz pristúpime k ďalšiemu kolu. Máme tu 14 kolegov, ktorí sa hlásia o slovo a teraz je naozaj potrebné, aby ste sa vyjadrovali stručne. Každý by sa mal vyjadrovať iba jednu minútu, to by bolo ideálne, pretože tu čaká ešte komisia a spravodajkyňa musí predniesť prvé zhrnutie. Pani Mecola je zapísaná ako prvá v zozname. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Súhlasím s prístupom spravodajkyne k tomuto e, spisu. E, strelné zbranie legálne držané e, v Európskej únie by sa nemali dostať do rúk teroristom a zločincom. Táto smernica musí vychádzať v ústretí celému spektru držateľov, držiteľov, majiteľov zbraní, ktorí dodržiavajú zákony a tento dokument by to mal odrážať, e, je jasné, e, e, že je vhodné, aby boli z tohto dokumentu vylúčené múzea a takisto by nemali spadať do rozsahu pôsobnosti zberatelia, ktorí zbierajú zbranie v bona fide. A otázky držby zbraní sú v kompetenciách členských štátov a tak by to malo aj zostať. Všetky zmeny v súčasnej legislatíve by mali eh, byť eh, primerané. Treba teda nájsť eh, rovnováhu medzi bezpečnosťou a záujmami nadšencov pre strelné zbranie. Na záver treba zabezpečiť, aby sa snaha nezamerala len na zmeny v legislatíve, ale aj na primeranú kontrolu to by malo byť jadro celej snahy. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani Jakon Sári. Arvoisa puhemies, puheenjohtaja, todellakin minä myös kiitän. Ďakujem. A ja sa chcem poďakovať kolegyni Ford za vynikajúci pracovný dokument. A takisto ďakujem za jej zhovievavosť vzhľadom na obrovský e, prílev kritiky a rôznych návrhov, ktorý dostala. Ide tu teraz o nelegálnu držbu a nelegálny, nelegálne prepravovanie zbraní, pretože nedostatočný kontrolný systém na vnútornom trhu vedie k tomu, že kto nelegálne obchoduje so zbraniami, pravdepodobne nebude odhalený. A prosím, zvážte ešte situáciu vo Fínsku, pretože vo Fínsku máme bezpečnostno-politické dôveryhodné riešenie. My nepatríme do žiadneho združenia. Ide tu o naozaj e, veľmi detailne rozvrstvený systém e, záložných vojakov, ktorý existuje vo Fínsku a ktorý vlastne zabezpečuje obranný schopnosť nášho štátu. A chcem, aby ste to zohľadnili, ako to u nás funguje. A pokiaľ ide o odsek o poloautomatických strelných zbraniach, tu by sme mali zabudovať výnimku. Článok 6. Malo, malo by sa tu hovoriť o ochrane hraníc štátu a o udržaní záložnej kapacity armády štátu. No a pokiaľ ide o možnosť mať zbrojný preukaz mm, pre maloletých vo vidieckých oblastiach, majú mnohí mladiství iba jedno hobby, jeden koníček a to je poľovačka. Bolo by naozaj E, zlé, bola by škoda, keby otcovia a synovia nemohli spoločne chodiť e, na poľovačky. Teraz pani Mici. Thank you very, thank you very much. Ďakujem, pani, pán predseda, predsedajúci. Ja e, súhlasím s návrhom spravodajkyne. Myslím, že mm, to skutočne táto smernica veľmi potrebovala. Samozrejme, Ide o to, um, aby sa stiažil uh, prístup k zbraniam v Európskej únie, ale tá uh, smernica nemusí definovať to, čo je jasné, že nechceme nezákonný obchod so zbraniami. V nadväznosti na to, čo sa stalo v Paríži, tak to samozrejme je dôležitý dokument, bude uh, to mať dôsledky pre mnoho ľudí, ktorí konajú v dobrej viere. Chýba tam však e, posúdenie e, vplyvu, e, kde sa vyhodnocujú takisto aj záujmy zainteresovaných stran. Toto bohužiaľ nebolo vypracované. Vypočuli sme si také konštatovania, že zberatelia sú napojení na nezákonný obchod. Ja s tým nesúhlasím, nemyslím si, že by to bola e, pravda, hoci práve z tohto predpokladu návrh vychádza. E, toto je jednoducho nesprávny predpoklad a pokiaľ budeme vychádzať z nesprávnych predpokladov, dospejeme k nesprávnym e, záverom. Myslím si, že zberatelia aj múzea sa správajú poctivo a obmedzenia, ktoré by sme na nich uvalili, neriešia otázku terorizmu. Napokon um, ja súhlasím s tým um, pôvodným rozsahom pôsobnosti návrhu komisie, ale potrebuje zásadný res, tak povediac, a to najmä eh, pokiaľ ide o občanov, ktorí konajú v dobrej viere múzea a zberateľov. Nils. Ďakujem, teraz dostane slovo pán Nielsen. Tak ke. Eh, eh, Ďakujem, pán predseda. Ja som spokojný eh, s tým, ako sa k otázke stávajú spravodajcovia a že sa vôbec táto situácia rieši. Ja vidím určité pozitívne aspekty v návrhu komisie. Dezaktivácia napríklad alebo e, otázka obchodovania, ale ja som Švéd. A my máme 6 tisíc povolení alebo e, zbrojných preukazov, ktoré sme vydali. A e, je to dôležité športové hnutie, kultúrne hnutie, je to, sú, to, sú to polovníci, to je jednoducho dôležitý kultúrny aspekt. Existujú dobrovoľné združenia, ktoré sa zameriavajú na e, školenia týkajúce sa používania zbraní. A nie je to 6 tisíc, ale vlastne 600 tisíc. E, a e, vôbec to nemá nič dočinenia s terorizmom. Všetky tie zbranie sú legálne, vôbec to nesúvisí s ilegálnymi zbraniami. Ehm, takže eh, nemali by sme obmedzovať to, čo je legálne, ale to, čo je nelegálne. Eh, Madame Kalas. Ďakujem pani Kalas. Eh, budete sa snažiť, dúfam. Ja viem, že je to ťažké, ale musíte byť ešte stručnejší ako ostatní. Áno, ja sa pokúsim o stručnosť. Kolegovia už poďakovali, povedali mnoho vecí, ehm, takže ja sa zameriam len na to, komu sa dávajú zbranie. Nie ani tak na to, ktoré zbranie patria do ktorej kategórie. Podľa mňa to je dôležité, komu sa dáva povolenie. Je potrebné objasniť, ktoré časti zbraní sú e, dôležité, podstatné, keď sa hovorí o základných častiach zbraní, lebo teraz ten zoznam je otvorený, ale mal by byť e, uzavretý, aby to bolo jasné. E, ohľadom klasifikácie ja úplne podporujem v bode 4.2 prístup spravodajkyne a ako zdôraznila pani Mecola, zberatelia, myslím, že by sa dalo e, že by sa to malo vnímať tak, že to môže byť buď súkromná osoba alebo právnická osoba. Takže to by sme takisto zlepšili. Merci, madame. Ďakujem pani Sehnalová, má slovo. Tak, ďakujem za slovo. Hm, ďakujem za slovo. Aj ja chcem pani spravodajkyni poďakovať za vynikajúci pracovný dokument. Je to skutočne dobrý základ pre našu prácu. Vyjadrím sa k návrhu len v niekoľkých bodoch. V Českej republike návrh vyvolal veľmi veľké negatívne emócie a e, v mnohých prípadoch oprávnenie. Ale ja začnem tými pozitívnymi stránkami návrhu zaradenie akustických a salutných zbraní do e, rozsahu pôsobnosti smernice a stanovenie minimálnych technických požiadaviek na ich úpravu sostrých zbraní. Ja e, takisto e, myslím, že je dôležité e, zlepšiť označovanie zbraní a spoluprácu členských štátov. Pokiaľ ide o minimálne požiadavky na bezpečné skladovanie zbraní a možnosť obchodníkov e, odmietnúť podozrivé transakcie, tu súhlasím s pani spravodajkyňou. E, návrh pani spravodajkyne na obmedzenie kapacity na 6 nábojov už e, tuto môže byť dosť alebo priveľa na loveckú streľbu, ale pre sportovcov príliš málo tak, že ten návrh považujem za problematický a po konzultácii s expertmi e, za nepodložený. A konkrétne hovorím o zaradenie samonabíjacích zbraní, ktoré majú vzhľad e, e, automatických zbraní a takisto aj vznik novej podkategórie, ktorý sa týka poloautomatických zbraní, upravených z automatických zbraní. A nevidím ani dôvod na zaradenie vzduchových a airsoftových zbraní do pôsobnosti smernice, pretože tieto zbranie sú v naprostej väčšine nespôsobilé na e, potenciálny útok a považujem za problematickú aj registráciu znehodnotených zbraní. Tu sa skôr ponúka dôsledné označenie všetkých znehodnotených zbraní a ucho- zachovanie, uchovanie záznamov v registroch. A napokon veľmi by som e, si vypočula, veľmi rada by som si vypočula od komisie argumenty, e, v čom sú tieto návrhy prínosné a z akých hodnotení e, posúdení vplyvu vychádzajú. Ďakujem. Pán Alahau, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pani Ford. Komisia sa zdá nevie rozhodnúť, e, aký cieľ vlastne sleduje v niektorých častiach tohto návrhu. E, v návrhu sa hovorí o terorizme, vo vypočutiach e, tohto výboru sa hovorí o terorizme, ale kategória B7 o, ktorej komisii tak ide, prakticky nemá nič dočinenia s terorizmom. E, komisia zareagovala, že návrh sa netýka terorizmu, ale dlhodobej bezpečnosti a kontroly zbraní. Ak je to tak, aká je naliehavosť, e, preč, prečo, tá, prečo to naliehanie, prečo tá, to náhlenie, prečo sa nevypracovalo posúdenie vplyvu a usmernenia? Komisia musí e, vysvetliť, prečo je potrebné zakazovať, konfiškovať e, zbranie a obmedzovať napríklad e, koníčky ľudí a podobne. Po vypočutiach výboru sa komisia vyjadrila, že chce skutočne zakázať Kalašníkovi. Samozrejme, to sa javí ako dobrý argument, lebo Kalašníkovi naháňajú strach. Ale e, v návrhu e, sa zdá, že, sa chce, že ide o zákaz poloautomatických zbraní, ktoré sa podobajú automatickým e, zbraniam. V podstate zbranie, ktoré sa používajú v modernej športovej streľbe. Hovorí, komisia hovorí, že hovoríte, že ten váš návrh vychádza zo štúdií ale tie e, štúdie a hodnotenia, na ktoré sa odkazujete, prichádzajú s určitými odporúčaniami, ktoré sa týkajú výmeny údajov, označovania a, a štandardov deaktivácie, ale nehovoria o nič o poloautomatických e, e zbraniach e, alebo o potrebe ich presunutia do kategórie B7. Andreas, ďakujem veľmi stručne. Ja som veľmi spokojný s doterajšou výmenou názorov. Naozaj sa podarilo to urobiť veľmi odborne nájsť odborný prístup k týmto problémom. Na jednej strane sú určite prvky, ja som z Badenska, Württemberska a vo Vinnendene pred dvoma rokmi sme mali veľmi e, zlý prípad v škole. Syn športového strelca sa e, dostavil do školy so zbraňou svojho otca a zautočil na ostatných a tí, ktorí to skúmali dopodrobná, vidia, že bohužiaľ pri teroristických útokoch sú malé, ale zásadné prvky, na ktoré musíme dohliadnúť, ktoré sa týkajú vnútorného trhu. Vnútorný trh musí fungovať tak, aby bolo vylúčené, že legálne nadobudnuté zbranie sa využia za takýmito účelmi. Samozrejme súhlasím s kritikou na e, návrhu komisie, pretože tu vyvstáva dojem, že s touto legislatívou sa má bojovať proti terorizmu, ale s touto legislatívou, tak ako ju navrhuje komisia, sa to určite nepodarí. A preto v následujúcich týždňoch e, pôjde o to, a ďakujem e, Anne Korace Bild aj Vicky Ford v tomto e, e v nasledujúcich týždňoch pôjde o to, aby sme našli rovnováhu v tom eh, návrhu. Pán Göga. Mm, ďakujem. Myslím, eh, že tento návrh je nebezpečný a hrozný. Je to eh, samozrejme reakcia na určitú udalosť, ktorá sa stála, ktorá bola hrozná. V Litve sú e, ľudia, e, ktorí e, takéto zbranie majú a v podstate my to vnímame tak, že ich majú na našu ochranu. Prečo toto právo ľuďom brať? Treba vypracovať posúdenie vplyvu, lebo toto nepomáha Európe. Takéto návrhy sú nebezpečné, skutočne. Merci, Ďakujem teraz pán Pospíšil. Ďakujem, ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. Nadviažem na pred, predrečníkov a to kriticky. Ehm, aj ja vnímam tento materiál veľmi kriticky a som presvedčený, že nie je v stave, aby sme ho mohli teraz prijať. Nie som odborník na zbranie, ale ako politik sa riadím zásadou, že nemožno prijať smernicu, ktorá bude obťažovať eh, tých občanov Európskej únie, ktoré sú ktorí regálne držia zbranie. Nepridávajme teda ďalšie povinnosti a nezmyselné zákazy našim občanom, pretože sa nám to politicky vypomstí. Kolegyňa Sehnalová už povedala, že v Českej republike tento návrh vyvolal obrovské emócie. Zahraničný výbor a výbor pre európske záležitosti Českého parlamentu e, prijal uznesenie, v ktorom odmieta návrh tejto smernice. Ja sa s nimi stotožňujem. Sú tam isté dobré veci ako princípy registrácie, deaktivácie zbraní alebo výmeny informácií medzi štátmi, ale potom je tam celý rad e, vecí, ktoré skôr obťažujú občanov, ktorí dodržiavajú zákony a určite nie sú zdrojom budúceho terorizmu. A títo práve dostanú od nás prípadne teraz ďalšie povinnosti rozšírenie kategórie A o poloautomatické zbranie s, jasný, s jasným vymedzením e, podobnosti s poloautomatickými zbraniami. Tu ide o postavenie, e, e, ďalej to postavenie múzeí súkromných zberateľov penbolových zbraní, airsoftových pištolí a podobne. Prosím, E, vnímajme politickú dimenziu a citlivosť tohto návrhu a zabraňme e, opetreniam, ktoré budú obmedzovať občanov, ale e, nezabrania terorizmu. Teraz to musíme urychliť. Vzadu pán Florenc, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja som druhý najstarší v tomto parlamente služobne a nikdy som ešte nevidel E, návrh smernice z dielne komisie, ktorý by bol šitý tak horúcou ihlou. Ja som tiež polovník a bol som prekvapený, že 14 dní po parížských útokoch som bol konfrontovaný s tým, že my poľovníci, my múzejníci, my zberatelia sme prvým terčom pri boji proti terorizmu. Keď si toto počúvam dnes, tak mus, musím povedať, že komisia môže urobiť iba jednu vec. Nech, môže čakať na 13. marca a potom by mala robiť exercície 8 dní a potom prepracovať kompletne celý dokument a o rok prísť s novým návrhom. Vyzývam komisiu, aby úplne stiahla tento návrh a aby o rok, nechcem to odkladať, som za to, aby bola táto legislatíva na svete, ale toto sú nezmysly, čo tam teraz stoja a toto nemôžeme predložiť európskym občanom. Komisia e, sa nikdy nemusí nechať zvoliť. To má veľkú výhodu. Choďte s touto legislatívou niekde do spoločenskej miestnosti, niekde v Poriní a e, predložte to tam, prečítajte a uvidíte, ako vás vyženú, ako vás bijú. E, takže ja napríklad súhlasím s tými lekárskymi prehliadkami, mali by byť e, prísne, ale prosím, nepreháňajte to, nerobte z komara slona. Ďakujem. You, directive... Ďakujem, pán predseda. Táto smernica vlastne trestá len slušných občanov a nerobí nič proti teroristom. Je e, hamba, že v podstate e, ko, nešťastné, že komisia príde s návrhom bez e, toho, aby vôbec vypracovala e, posúdenie vplyvu a zvážila to, ako tieto zmeny m, zasiahnu bežných e, občanov, deaktivácia kategórie A, e, to v podstate sa dotýka historicky cenných zbraní, ktoré vôbec nemôžu súvisieť e, s teroristickými útokmi a ktoré takto stratia svoju e, historickú hodnotu. E, napríklad zákaz tlmičov, to takisto nemá pre teroristov žiadny E, nemá z hľadiska boja proti terorizmu žiadny význam, ale e, skomplikuje to e, život bežným ľuďom. A poloautomatické zbranie. Nemáme tlmočenie do Nemčiny, musím vás, musím vás prerušiť na chvíľku. Ak chcete, môžete hovoriť po nemecky, ale e, chcem vedieť, či nemecká kabina už zapla e, mikrofón, áno? Do I have to start again? <laughs> Mám začať od znova? No, okay. No. Okay. Just a... okay. Prosím, zostručnite to. Takže e, presunutie poloautomatických e, zbraní do kategórie znamená, že e, zbranie v tejto kategórii by boli zakázané pre osobnú e, držbu a práve tieto zbranie sa používajú v športových aktivitách v mojej krajine. Takže podstate obchod e, so zbraňmi, tak ako existuje, je e, výsledkom e, fungovania šengenského priestoru, takže by sa to nemalo obmedzovať v snahách obmedziť obchod, ktorý ide mimo hranice. Teroristi skutočne už zasiahli mnoho oblastí života. Nedovolme im, aby postihli ešte aj túto oblasť. Pani Grabini, nech sa páči. Pani spravodajkyňa a spoluspravodajcovia tu majú veľké problémy, kolegovia sa hádajú a ja by som chcela e, vrátiť diskusiu späť k tej hlavnej téme, k bezpečnosti. Nemali by sme tu e, preháňať príliš to mm, priostrovať a pripravovať cestu produkcii zbraní. Mali by sme sa sústrediť na to, čo navrhuje komisia. Máme tu problém s legálnou držbou zbraní, tam by sa malo niečo upraviť. Mali by existovať pravidelné kontroly psychického stavu a celkového stavu toho držiteľa. Nejde iba o nelegálne držanie zbraní, ale aj o tie oficiálne získané zbranie potrebujete článok 17, ako e, sa to má e, natiahnuť na 5 rokov. Dvakrát počas volebného obdobia sa má robiť správa. E, musíme takisto zharmonizovať určité požiadavky členské štáty nemôžu zakázať, aby niekto, kto v inom členskom štáte E, kúpil zbraň, ju nemal v držbe. Mali by sme pristupovať k tomuto bez emócií, pretože ide o slobodu a bezpečnosť. Ďakujem. Ďakujem, e, pán Karas, pani predsedníčka, pani spravodajkyňa. Chcem sa vrátiť k samotnému pracovnému dokumentu. My tu teraz už preskakujeme v našej diskusii e, medzi posledným hodnotením návrhu komisie a všeobecnou diskusiou. A spravodajkyňa nám predložila iba pracovný dokument. To ešte nie je návrh správy. Um, váš pracovný dokument ide správnym smerom. Myslím si, že je to už dobrý príspevok k ďalším rozprávam. Dôležité je, aby sme zabezpečili, že väčšina držiteľov zbraní nebude predstavovať nebezpečenstvo pre verejnosť. A tu musíme postupovať veľmi citlivo, diferencovanie a v tomto zmysle musíme zmeniť aj návrh komisie. Pán Florenc predložil určitý návrh aj iný. Spracovný dokument sa sústredí na vlastnosti zbraní a nie ich výzor. A to je dobré podľa mňa. Strelné zbranie, ktoré už boli deaktivované, by mali byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti smernice. Je dobré, že objekty, ktoré nie sú zbraňami, sú vyňaté. Je dobré, že predmety, e, ktoré sú súčasťou zbrane, majú spadať do rozsahu pôsobnosti smernice. A takisto je dobré podľa mňa, že tu máme celý ten odsek o alarmných, signálnych, akustických a salutných zbraniach. Čiže toto je už dobre smerovanie. A tie kapitoly 4, 5 a 6 a takisto je dobrým predpokladom, že členské štáty budú sami rozhodovať o tom, ako budú kontrolovať legálnu držbu zbraní. Takže od týchto predpokladov by som sa odrazil a mali by sme na tom základe e, ďalej pracovať. Teraz sa vyjadri Nikola Danti, ale nebude nikoho zastupco, zastupovať. Prepač, ja som to zle pochopil. E, zle sme sa pochopili, myslel som si, že e, nežiadaš o slovo, ale máš slovo, nech sa páči. Ďakujem, chcem pripomenúť, čo sa stalo v Paríži. Ja chápem mnohých kolegov, ktorí hovoria, že na jednej strane máme nelegálnu držbu zbraní a na druhej strane legálnu držbu, ale nie je to také jednoduché. Niekoľko príkladov. Táto legislatíva sa musí naliehavo prepracovať. Podľa mňa podporujem komisiu, ktorá navrhuje mm, prepracovať definíciu alarmných zbraní a um, zbraní na slepe náboje dnes nie sú kontrolované, ale parížské a, atentáty ukázali, že boli použité dve akustické expanzívne zbranie, ktoré nespadajú do e, smernice a boli legálne kúpené e, na, e, na trhu. Boli proste deaktivované a potom opäť aktivované. A takisto podporujem lepšiu vysledovateľnosť zbraní, najmä dnes, Údaje o zbraniach sa majú uchovávať 20 rokov, ale to nestačí. Dva príklady. Toulouse. 20. Eh, marca 2012 eh, v židovskej škole eh, sa zrealizoval atentát so starými zbraniami a dokonca niektoré boli vyrobené počas druhej svetovej e, vojny a v roku 2015 v Paríži boli použité zbranie zo 60. rokov a z roku 52. Potom pri prehliadakách sa našli e, v domácnostiach zbranie zo 40. rokov, čiže tento starý arzenál musí byť takisto sledovaný, čiže aj zberatelia by mali podliehať bezpečnostným kontrolám um, v Európe, aj keď to nebude príjemné. Pokiaľ ide o pracovný dokument, spravodajkyňa hovorí, že si želá zrušiť mm, e, návrh, e, pokiaľ ide o diálkový predaj, ale e, právny rámec tu je dôležitý príklad 25. apríla 2013 vo Francúzsku v Buržone E, sa zrealizoval útok Kalašnikovom a tri osoby boli ťažko zranené a bola to pôvodne neutralizovaná zbraň a predaná na internete. V tom istom roku v Rone jedna osoba e, zo Sant Etienne kúpila zbraň na internete nelegálnym spôsobom v rámci internetovej transakcie medzi dvoma jednotlivcami bez uh, bez, eh, porozo- bez povolenia. Dúfam, že tieto príklady dokážu kolegom, že je naliehavé teraz prepracovať túto smernicu. Neurobila sa žiadna eh, štúdia dopadov, ale napriek tomu eh, táto smernica v rámci refitu sa ukázalo, že je tu legislatívna diera a preto prepracovanie tejto e, smernice je veľmi dôležité. Teraz Nikola Danti. E, ďakujem. Hm, tá rozprava je e, veľmi zaujímavá. Len všeobecne návrh komisie je objektívne nedokonalý, má svoje hranice, najmä ten kultúrny aspekt a prepojenie e, s terorizmom a legálnymi e, zbraňami. Samozrejme, e, na internete je možné kúpiť aj zbranie na, na nelegálnych internetových stránkach je možné zakúpiť zbranie. Takže ja mám taký pocit, že táto rozprava sa skôr odohráva v texaskom než európskom duchu, tak trošku pištolnícka nálada. Možno by sme sa teda mohli vrátiť k vecnému európskemu tónu. Ehm, na, návrh e, obsahuje pozitívne prvky, prvky napríklad označovanie e, časti zbraní alebo um, kontrola používateľov, lekárske testy a podobne, e, potom športové aktivity, zberateľské aktivity, poľovníctvo, samozrejme to takisto je pozitívne. Treba zlepšiť e, deaktiváciu, e, otázku deaktivácie zbraní a myslím, že aj tieňoví spravodajci môžu prispieť k zvýšeniu kvality celého textu. Ďakujem. 22 poslancov sa vyjadrilo, je to veľmi intenzívna diskusia. Teraz dám slovo pánovi Alánovi za Európsku komisiu. Ďakujem, pán predsedajúci. Veľmi stručne sú tu dva body, ktoré musíme e, spomenúť kategórie A7 a B7 a potom otázka múzeí a zberateľov to stačí, keď sa obmedzím na tieto dve témy. Pokiaľ ide a o kategórie A a B7, pracovný dokument je vynikajúci, identifikuje zaujímavé možnosti riešení a my podporujeme samozrejme takýto technický prístup. Môžeme na tomto základe pracovať, najmä pokiaľ ide o, o bod 423, ktorý hovorí o krátky, o mm, zbraniach s krátkou hlavňou. Eh, druhý bod, múzea a zberatelia. My si myslíme, že musíme rozlišovať medzi múzeami, to sú inštitúcie kontrolované štátom, majú sociálnu pedagogickú úlohu a tieto inštitúcie by samozrejme mohli mať menej prísne požiadavky, ale potom sú tu zberatelia, ktorí nesplňajú rovnakú spoločenskú úlohu. My nenavrhujeme zakázať zbieranie, zbieranie zbraní, Chceme to len kontrolovať, čiže e, kategória B by normálne fungovala, ale zberateľ by nemohol nakupovať zbranie kategórie A aktívne. Chceme, aby súkromné osoby mali doma aktívne vojenské zbranie? To je otázka, ktorú si musíme e, položiť a naša odpoveď zatiaľ je negatívna. Nechceme to. Ďakujem. Teraz dám opäť slovo Viki, spravodajkyni, aby uzavrela túto rozpravu. Ďakujem. Mm, ja eh, eh, doriešim určité otázky, ktoré tu boli eh, spomenuté a dám vám ešte aj niečo na domov, na premyšľanie. Poprvé, či by te, te, tento návrh mal byť úplne stiahnutý, zahodený do koša? Ja si myslím, že nie. Mali by sme tento návrh vrátiť komisii, mali by, mali by prebehnúť demokratické hlasovania. Tento problém, pardon, tento návrh obsahuje mnoho problematických častí, ale mm, myslím si, že žiadne riešenie nie je dokonalé. Virginie povedala, aká je situácia v Paríži. Ukázalo sa, že sú tu naozaj šedé zóny, najmä pokiaľ ide o e, deaktivované zbranie a najmä pokiaľ ide o zbranie, ktoré boli prerobené na zbranie, na slepé náboje, čiže boli to aktívne zbranie, potom boli konvertované na to, aby sa používali so slepými nábojmi a potom boli opäť rekonvertované na aktívne zbranie. Čiže ide o zbranie, ktoré boli predtým akoby živé a potom boli konvertované a tieto by mali ostať vo svojej pôvodnej kategórii, na rozdiel od tých zbraní, ktoré boli vyrobené um, len ako zbranie na slepé náboje. Experti hovoria, že to je veľký rozdiel. Okrem toho, ak nebudeme riešiť návrh komisie teraz, tak hrozí, že nariadenie o deaktivovaní, ktoré, ktoré komisia prijala, môže viesť ešte k nejasnejšej situácii. Potrebujeme spoločné normy pre deaktiváciu, ale niektoré tieto normy sú veľmi problematické a môžu byť menej prísne než vnútroštátne predpisy niektorých členských štátov. Ja som písala list pred dvoma týždňami komisie na túto tému a ešte stále nemám odpoveď, takže prosím, odpovedajte mi, komisia, pretože je to naliehavá záležitosť, ako Dieter povedal, malo by to prebiehať paralelne Niektorí majú deaktivované zbranie, niektorí držitelia podľa súčasných noriem a potom by možno stratili povolenie e, ich prechovávať podľa nových noriem. Ďakujem SAD za to, že zdôraznili tie essential components, tie zásadné súčasti zbranie, ktoré sú to. Domnievam sa, že zberatelia alebo herci, ktorí majú deaktivované zbranie z kategórie A a využívajú ich za pedagogickými účelmi. Ak sú skutočne deaktivované, i keď sú v kategórii A, tak by mali mať možnosť tieto osoby si ich ponechať, možno s určitou e, kontrolnou licenciou. No a pokiaľ ide o um, záložníkov vo Fínsku a v iných štátoch, Áno, je pravdou, že každý členský štát sa chráni určitým spôsobom pred hrozbami a každý členský štát sa chráni iným spôsobom a preto je dôležité, aby členské štáty mohli ponechať v platnosti svoje osobitné povolenia. Zberatelia múzea, v tejto téme je potrebné ešte trošku popracovať nad tým, čo je vlastne rozumná miera zberateľstva a aké z toho vyplývajú zodpovednosti. Pokiaľ ide o internetový predaj, ten musí byť kontrolovaný, ale mali by sme sa vyhnúť úplnému zákazu, ako sme povedali na úvod. Kontrolovaný musí byť ten posledný transfer. No a takisto bezpečné skladovanie. Mm, tu existuje priestor na výmenu osvedčenej praxe. Ďakujem veľmi pekne za e, vaše príspevky. A na záver poviem ešte, že možno to bude trvať dlhšie, ale tá legislatíva musí byť vypracovaná kvalitne. Potrebujeme všetci také riešenie, ktoré nebude zaťažovať e, poslušných občanov, ktorí dodržiavajú zákon, ale zároveň musíme odstrániť tie e, šedé zóny, ktoré boli nepokryté zákonmi. Ďakujem Viki Ďakujem spravodajkyni a chcem ešte povedať, že nie iba tieňoví spravodajcovia boli zaplavení e-mailmi na túto tému. Našim poslucháčom chcem ešte povedať, že poslanci eh, si uvedomujú, že občania majú veľké očakávania. Tento text nie je iba reakcia na parížské atentáty, hovorím ako francúz vo Francúzsku, ale ani v ostatných štátoch si uvedomujeme, že Európa nemôže ostať nečinná, keď sa dejú také teroristické útoky, ako to bolo v posledných mesiacoch. Pripomínam, že vypočutie sa má konať 15. marca a potom ešte lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov 27. apríl a prvé preskúmanie správy bude 20. apríla. Ďakujem všetkým aj teňovým spravodajcom, ďakujem Viki a veľa úspechov prajem v nasledujúcich týždňoch. A... Ďalšou témou je prezentácia štúdie o sociálnej ekonomike. Téma, ktorú si zažiadala skupina socialistov. So to to this... A ak si nevypočujete túto, e, nezamýšľate vypočuť túto prezentáciu, budete prosím takí láskaví a opustíte miestnosť. You know, I thought the digital single market was the most exciting. Ja som si myslel, že najzrušujúcejšia vec v tomto uh, parlamente e, bola asi jednotný digitálny trh, ale asi som sa mýlila. Teraz teda dám slovo našim rečníkom z, zo spoločnosti Optima Advisors. Ďakujem, pani predsedajúca. Popr- po- počkajte, prosím, ešte. Prosím, tí, ktorí sa rozprávate, môžete opustiť miestnosť. Prosím, rozprávajte sa mimo miestnosti. Ďakujem pekne. M moje meno je Leže, tu je kolega Marko Štefan, sme konzultantami v spoločnosti Optimity Advisors. Politické oddelenie A nás poprosilo, aby sme pripravili štúdiu k sociálnej ekonomike, k sociálnemu hospodárstvu Povedali mi, že tento, toto zariadenie má fungovať, avšak nie je tomu tak. Môžem poprosiť ďalšiu priesvitku? No, no it doesn't. Well, I'll, I'll start without the slides. Uh, so, thank you. Uh, so what the... Takže našou témou dnes je pozrieť sa na rozsah štúdie, kým sa posunieme k definíciám, čo sociálna ekonomika je, čo bola tradične Pozrieme sa tiež na disponibilné e, údaje a otázky tiež, ako posúdiť rozsah, kým pôjdeme k právnemu rozmeru a potom odporúčania. Ide nám o to pozrieť sa na úlohu sociálnej ekonomiky, osobitne potom prekážky, ktoré bránia rozvoju tejto ekonomiky. Nové elementy, právny rámec, ďalej osobitne potom cezhraničné prvky sociálnej ekonomiky a jej aktérov. To všetko v kontexte jednotného digitálneho trhu. Snaha o identifikovanie príslušných synergií ako náhle štúdia bude európska bola, teraz zamerali sme sa na 6 krajín, tie tu vidíte a často sa budú znova v e, prezentácii objavovať. Niektoré z príkladov však sa týkajú iných členských krajín. Pokiaľ ide o definíciu sociálnej ekonomiky, pri tom výskume sme si uvedomili, že je tu množstvo rôznych definícií sociálnej ekonomiky v závislosti od členskej krajiny e, aj našich uh, diskusných partnerov. Ale čo je užitočné, je urobiť určitý test, aké sú charakteristiky, ktoré definujú sociálnu ekonomiku, ktoré by ju mohli uh, odlíšiť od e, iných ekonomík v, súvis- v kontexte digitálneho trhu, e, napríklad online ekonomika. Máme tu štyri kľúčové elementy. Prvý element ten, že aktéry a kolektivity e, alebo že sa uprednostňuje teda spoločenstvo a jednotlivci pred kapitálom. A takisto je tu určitá sociálna, ekonomická rovnováha aktéry v tejto ekonomike integrujú ľudí zo zraniteľných, e, ťažko stihnutelných e, skupín, zasiahnutelných skupín a snažia sa prispieť k sociálnemu zacieleniu i ekonomickému zacieleniu spoločnosti. Tretí krok je trvalo udržateľný rast, že aktivity tejto ekonomiky nemajú zacielenie len na zisk ale že je tu širší cieľ, ktorý sa, e, k ktorému sa smeruje e, trvalo udržateľný rast je tu dôležitejší než e, zisk. A tiež potom de, demokratická forma riadenia, leadership, vodcovstvo, Kľúčové entity sú v súlade s demokratickými princípmi a všetci v rámci organizácií sú zapojení do procesu rozhodovacieho. Ak sa pozrieme na ďalšiu priesvitku, vidíte tu určité e, spôsoby, ako bola sociálna ekonomika definovaná v minulosti. Často je však veľmi zložité. Niekedy je teda je považovaná tá ekonomika ako podobné iné koncepty, napríklad tretí sektor, ktorý je e, podobný, nevšak identický. Často tiež je definovaná ako e, podľa z hlavných, hlavných aktérov, asociácie, e, nadácie, kooperácie. Pozerajúc sa na ňu touto optikou e, je, že sa tu e, nezohľadňujú akékoľvek inovácie, nové formy sociálnych e, aktérov sociálnej ekonomiky. A v kontexte jednotného digitálneho trhu to môže byť prípad sietí organizácií, ktoré sa zameriavajú na jednotný digitálny trh. Na ďalšej priesvitke vidíme potom prvky týkajúce sa ro- rozmerov sociálnej ekonomiky. Je veľmi ťažké e, nájsť údaje k sociálnej e, ekonomike. Porovnateľné dáta, chýba tu definícia, koherentná defi- definícia e, rozdiely v právnom štatúte. Cieľom e, tie kľúčové elementy, ktoré sme vám ukázali, tie štyri elementy, sa e, zameriavajú e, produktivistické elementy, HDP, čistý ekonomický rast. To sa tradične používa na posudzovanie e, sektoru Vidíme to v tých v piatich krajinách, v šestich krajinách. Vidíme tu počet e, tých jednotlivých skupín. Tie čísla sú trošku už zastaralé. Máme novšie údaje pre Taliansko či Francúzsko. Chceli sme však tieto údaje, pretože je to jedna jednotná metodológia posledný krát pre všetky tieto krajiny. Toto tiež zdôrazňuje základný problém, ako budeme nájsť nové indikátory k veľkosti sociálnej ekonomiky. V tomto kontexte publikácia správy Stiglitz bola veľmi zaujímavá. To sú tu tie neproduktívne e, indikátory skôr než veľkosť ekonomiky a tak ďalej. Je tu teda aj otázka e, blahobytu a tak ďalej Tuto je zase grafika e, OECD, výsledok týchto prác e, štyglice a Vitusiho. Čo je tu zaujímavé, že vidíte tu, že indikátory pokrývajú široký, široké spektrum oblastí, pracovné miesta, ale i prvky, ktoré sú skôr e, tradičné. Rovnováha medzi prácou a súkromným životom, vzdelávanie, životné prostredie. K tomuto musíme smerovať, aby sme pochopili, aký je dopad sociálnych ekonomík, než pozerať sa na vkladové indikátory, ktoré využívajú štatistici momentálne. Teraz e, odovzdám slovo Markovi, ktorý pohovorí o právnom rámci tej štúdii sme sa zaoberali i právnou iným rozmerom. To je jeden z faktorov, ktorý umožňuje e, k prekvitaniu tohoto prostredia. Analizovali sme dimenziu národnú i celoeurópsku, pokiaľ ide o právne aspekty. Keď sa pozrieme na národné, národnú úroveň, zoskupili sme tri rôzne kategórie krajín, ktoré sme potom rozdelili do, do rôznych úrovní. Ako vidíte z tejto e, priesvitky, v tretej skupine sú Španielsko či Taliansko a to sú krajiny, ktoré rozvíjali postupne právny rámec pre sociálnu ekonomiku. To je žilo klasické fenomény e, tej atomizácie sociálnej ekonomiky. To sa odvíja z rôznych typov ekonomických aktérov. V druhej skupine potom máme Spojené kráľovstvo a Dánsko, ale eh, sa zaviedli určité štatutárne eh, typológie aktérov sociálnej ekonomiky. Nie je tu však systematický normatívny prístup. V tretej skupine krajín sú krajiny ako Nemecko, ktoré napriek tomu, že majú výraznú e, populáciu a aktérov sociálnej ekonomiky, nerozvinuli zatiaľ zastrašujúci normatívny prístup. Tu sme si tiež všimli, že normatívny aspekt je prekrytý iným aspektom, ako napríklad tretím sektorom. Popri národných úrovniach sme tiež realizovali právny rámec na úrovni EÚ. Keď sa môžeme pozrieť na ďalšiu priesiedku teraz. Začali sme sa pozerať na samotné ústavné podklady sociálnej ekonomiky, na to, aké predpisy v dohodách EÚ sa tu priamo či nepriamo zapájajú Z toho sme e, vyvodili, že sociálna ekonomika vlastne prispieva k dosahovaniu ekonomického modelu, ktorý je zakotvený v dohodách, e, v zmluvách EÚ, hlavne e, v zmysle článku 3 z Európskej úrovni Jednotliví aktéry sú tiež v článku 11 e, zmluvy o Európskej únii. Tu sa odkazuje na sociálnu ekonomiku ako nástroj na internalizáciu participatívnej demokracie. Okrem uznania primárneho práva sme tiež analyzovali jednotlivé typy e, intervencií, ktoré postupne e, rozvinula EÚ na podporu sociálnej ekonomiky. To vidíme na priesvitke následovnej. Takže naozaj máme tu rôzne typy zásahov, intervencií, v prvom rade právne uznávenie sociálnej ekonomiky a osobitne potom sme analyzovali dopad na zavedenie Európskeho štátu pre združenia, kooperatívy, družstva, pardon, Eh, identifikovali sme tri hlavné politické oblasti, kde sociálna ekonomika eh, bola zahrnutá do politických intervencií. Toto sú eh, otázky vytvárania pracovných miest, rozvoja vidieka, podpora sociálnej ekonomiky, tiež smernicu o verejnom obstarávaní, ale zapojenie sociálnej ekonomiky do európskych štrukturálnych fondov. Pokiaľ ide politickú podporu, všimli sme si tu e, zvýšené tempo e, aplikácie sociálnej ekonomiky, rôzne inštitúcie, odporúčania, kde sa e, podporúča úloha sociálnej ekonomiky v Európe. Pokiaľ ide o Keď sa pozrieme na ďalšiu priesvitku, identifikovali sme synergie medzi sektorom verejným a, a predstaviteľmi sociálnej ekonomiky. Je tu rozhodujúce roz, roz, zapojiť potenciál rastu sociálnej ekonomiky. Zahrnuli sme viacero e, overených praktík, ktoré potom pomenuje kolega. Momentálne sme tak trošku teoreticky, takže by sme radi vyzdvihli niektoré e, príklady toho, ako ekonomickí aktéry môžu mať dopad. Ak sa pozrieme na skupinu Mondragon v e, Španielsku, vidíme, že tieto štyri e, koncepty, demo, myšlienka demokratického riadenia a jeho prínosu, skupina Mondragon je jedna z jeden zo siedmých najväčších e, hospodárskych e, elementov e, v Španielsku. Ako všetkých účastníkov, veľmi ich, eh, ich obrad bol postihnutý krízou, pokles eh, sol až na 11 miliard eur. Napriek týmto e- ekonomickým otrasom neprepustila táto spoločnosť ani jedného zamestnanca. Demokratickým riadením sa zaoberali hľadaním riešením, ktoré by umožnili prechod cez tie zložité časy Sem patrí e, e, nižší počet pracovných hodín, predčasný dôchodok, presúvanie pracovníkov je medzi jednotnými oblastiami. Táto skupina ukázala, ako zamestnanie môže prejsť i ekonomickými potiažmi. Ďalšie príklady sú trošku aktuálnejšie. Napríklad je tu napríklad platforma zo Spojeného kráľovstva, kde sa ukazuje, Digitálny e, trh umožňuje priamy prístup pre zákazníkov, aktérov, než e, siahnutie po e, e, sprostredkovateľov, že sa tu poskytuje potenciálny rast týmto aktérom. E, táto príslušná aplikácia, e, web stránka umožňuje ľuďom kupovať si tovary sociálnej ekonomiky na etických trhoch. Takisto e, Mike, hotelová sieť Micras, veľmi zaujímavé pre prezentáciu. Je to hotel v Rakúsku, ktorý sa zameriava na zamestnanosť pre zraniteľné skupiny. Poskytuje sa tu zamestnanie bývalým uchádzačom o azyl, keď sa e, ťa sa spracováva vaša a žiadosť, nemôžete pracovať, takže je tu niekedy 5 až 10 rokov priepas medzi zamestnaním v krajine pôvodu až do e, zamestnania v krajine, kde ste e, úspešne dostali azyl. E, hotel Micras a ďalší aktéry používajú takýto postup v Londýne, kde sa sručnosti a zamestnanie poskytuje tým, ktorí by asi inak nemali prístup k zamestnaniu. A ukazuje sa tu, ako sociálna ekonomika môže mať dopad na určité širšie e, spoločenské otázky, ktorým čelí Európska únia. Ak chceme e, uchopiť e, potenciál rastu sociálnej ekonomiky a dať aktérom tejto ekonomiky možnosť zaoberať sa sociálnymi potrebami. Ehm, identifikovali sme rôzne sféry, kde možno konať kde zákroky zo strany EÚ môžu byť pridanou hodnotou k existu, už existujúcemu rámcu. Osobitne potom skupina, prvá skupina krokov sa týka zvyšovania povedomia pre e, veľkosť, úlohu a sociálny dopad e, sociálneho eko, e, hospodárstva Takáto viditeľnosť je dosiahnuteľná les, výraz, len výraznejším uznávaním rôznych typov sociálnych ekonomík v Európe. Právny európsky štandard pre e, rôzne typy združení, e, nadácií, to všetko treba e, zaviesť do práva EÚ, tiež podpora a využitie rôznych indikátorov pre sociálnu ekonomiku. Okrem týchto e, potrieb zvýšenie viditeľnosť sociálnej ekonomiky je tu tiež i sú tu určité e, nekoherentnosti, nedostatky s jednotlivými oblastiami politiky. Takže v skutočnosti sme identifikovali potrebu lepšej koordinácie medzi jednotlivými oblastiami politiky a toto by mohlo byť zlepšené napríklad vytvorením portfólia pre sociálnu ekonomiku v rámci podpredsedu e, komisie alebo jednotka v rámci DG e, Growth zamerania na, na sociálnu ekonomiku. Tiež ide o lepšiu koordináciu a myslíme si tiež, že je dôležité plne rozvinúť ten sociálny potenciál sociál je dôležité lepšie integrovať sociálnu ekonomiku v rámci stratégie jednotného trhu, osobitne potom prostredníctvom, zavedením zjednodušených pravidel, e, transakcie e-commerce, posilnenie úlohu od e, online platformy sociálnej ekonomiky. A my si myslíme, že to sú určite dôležité zásahy, ktoré môžu umožniť týmto aktérom využiť nové technológie, plne integrovať digitálny trh a súťažiť s ďalšími ekonomickými aktérmi. Ďakujeme vám. Myslím si, že tieto odporúčania e, vlastne sú tými, ktorými sme prešli, e, hlavne Marko, a ešte snáď na doplnenie jedna dôležitá vec, stratégia pre digitálny jednotný trh nehovorí v podstate o sociálnej ekonomike a preto, si naoz, preto naozaj tu uznávame i tretí blok odporúčaní, ktorý je úplne najdôležitejší, ako rozputať ten potenciál inovácií v EÚ pre digitálny jednotný trh, pretože toto sa obchádzalo, vyhýbali sme sa tomu, zabudalo sa na to, pri, pričom je to potenciál, pričom je to oblasť s najväčším potenciálom rastu, hlavne na úrovni EÚ. Ďakujeme. If there is any question from member, we are... Ak sú otázky od poslancov, samozrejme radi na ne odpovieme. Sorry, it's impossible for me to... Prepačte, ja to na, tej, na, tej, na tom plátne nevidím. Ja sa uh, na budúce spýtam keď bude prezentácia, e, či by sa to nedalo urobiť e, ináč, aby sa nám to premietalo na monitory alebo niekde inde, lebo bohužiaľ tú prezentáciu som na tom platne nevidela. Dvaja poslanci, pán Nielsen a e, pán Rošfor sa hlásia o slovo. Bude potom ďalšia prezentácia a potom príde pán komisár Opol, takže prosím o stručnosť. Ďakujem. E, túto štúdiu navrhli socialisti. Ja som veľmi rád, že sme si ju mohli teraz vypočuť. Je jednoduché marginalizovať e, niektorý zo sektorov, keď sa hovorí o jednotnom trhu, o digitálnom trhu, jednotnom digitálnom trhu. A chcem poďakovať za tú štúdiu, lebo na sociálne, sociálnu ekonomiku sa často zabúda. Bolo tu vyslovených eh, mnoho postrehov, ktoré sú užitočné. Eh, pokiaľ ide o digitálny trh, tak tento sektor je eh, veľmi dôležitý, môže prispieť k rastu hospodárstva v Európe, ale ako sme videli, ja a i ostatní, ktorí sú E, za e, sociálnu ekonomiku a podporujú ju. E, takže my vnímame túto štúdiu ako zdroj inšpirácie. Treba spoločne, my už sme spoločne pracovali s luxemburským predsedníctvom aj s radou na rozhodnutí, ktoré padlo v decembri na rade a toto rozhodnutie je pre tento výbor dôležité keď komisia urobila toto rozhodnutie, tak e, to znamenalo, že sa bude riešiť e, právny aspekt e, sociálnej ekonomiky. A tu chcem uviesť rozhodnutie rady z minulého roku. Sociálne hospodárstvo môže byť prioritou, pretože tu ide o vytváranie e, nových štruktúr, firemných štruktúr, e, ktoré umožňujú e, sociálnu súdržnosť v Európe a trhovú sociálnu ekonomiku. 28 krajín s týmito princípmi súhlasia. Nezabúdajme na to, je to teda odporúčanie, ktoré e, treba e, postúpiť e, členským štátom a komisii. Nezabúdajme na to, že táto štúdia a závery rady znamenajú, že by sme mali vypracovať stanovisko z vlastnej iniciatívy. A mohlo by sa to týkať jednotného trhu a v rámci toho sa ujmeme iniciatívy a definujeme úlohu a rolu sociálnej ekonomiky v rámci jednotného trhu. Robert, prosím. E, ďakujem, Vicky, ďakujem za veľmi zaujímavú štúdiu. Myslím, že väčšina z nás tu sa domnieva, že sociálne hospodárstvo je dôležitým doplnkom tradičnej ekonomiky aby sa zväčšila dynamika rastu. Vy ste veľa hovorili o tom, vy ste tu vlastne vo výbore pre jednotný trh a nás najviac zaujíma, aký je vzťah medzi sociálnou ekonomikou a vnútorným trhom. Vy ste hovorili o tom, že digitálny jednotný trh um, a digitálna sféra by bola dobrou príležitosťou pre mnohé sociálne podniky, aby mohli využiť práve to, čo ponúka vnútorný trh. Ja mám dojem, keď hovoríme s aktérmi sociálnej ekonomiky, že sa boja jednotného trhu. Skôr sa obávajú vnútorného trhu, nemyslia si, že je to nejaká príležitosť alebo nová možnosť. Um, oni chcú existovať najmä vo vlastnej krajine a neuvedomujú si, že vnútorný trh otvára aj možnosti ísť pracovať do iného štátu. Myslím si, že sociálna ekonomika má výhodu, ale zároveň to môže byť aj nevýhoda. Je to ekonomika, ktorá je zakotvená lokálne, na lokálnej úrovni, nie na e, medzištátnej. A myslím si, že by bolo dobré pre vnútorný trh aj pre sociálnu ekonomiku ekonomiku, aby sa tieto dve veci viac prepojili, aby sociálne podniky to vnímali ako možnosť rozvoja. Vy ste povedali, že že síce sociálna ekonomika rastie a viac si uvedomuje um, možnosti a jednotný trh vlastne vie, že existuje sociálna ekonomika, ale malo by, malo by to byť aj naopak. Tá sociálna ekonomika by si mala uvedomovať, že existuje vnútorný trh. Dita Charanzova, nech sa páči. Ďakujem a ja chcem poďakovať za štúdiu a prezentáciu. Neviem, či sa môžem stotožniť so všetkými závermi e, vrátane odporúčanie sociálnej doložky v, e, verejnom obstarávaní e, v rámci sociálneho hospodárstva. Mám niekoľko otázok, vy už ste jednu nadniesli v štúdii. Neexistuje definícia sociálneho hospodárstva a e, my sa môžeme zhodnúť na tom, že tie obchodné modely sociálneho hospodárstva e, sú e, samozrejme prítomné neviem, či e, v podstate do sociálneho hospodárstva spadajú len tie aktivity, ktoré majú e, e, dobročinný charakter, tak ako ste o tom hovorili. Napríklad máme aj veľké súkromné poisťovne v Európe, ktoré by toto mohli spadať. Nebolo by vhodné takéto firmy vylúčovať z toho, čo nazývame firmami, ktoré majú sociálnu rolu. Takmer všetky verejné orgány, tak ako ich definuje smernica o verejnom obstarávaní, by takisto mohli byť považované za súčasť sociálneho hospodárstva. Takže aké sú rozdiely medzi tými, ktorí poskytujú služby vo verejnom záujme a Eh, medzi tými, ktoré sa zaoberajú eh, aktivitami v rámci sociálneho hospodárstva. A napokon eh, v Európe nechýba na ekonomika napriek tomu, že majú členské štáty rôzne legislatívy. Tieto aktivity sú súčasťou hospodárstiev. A pokiaľ ide o e, opatrenia e, na úrovni európskej úrovni, ako je verejné, e, v oblasti verejného hospodárovania a podobne. Prečo si myslíte, že v tomto sú ešte v Európskej únii nedostatky? Ďakujem. Pani Grapini, ja chcem poďakovať za túto štúdiu, ktorú veľmi oceňujem a musím povedať, že, je, že samozrejme bolo veľmi dôležité hovoriť o zbraniach a ich držbe a možno, že z tohto pohľadu je sociálne hospodárstvo menej atraktívne, ale kvalita života to nie je otázka pravice alebo lavice, ale to je otázka ľudskej dôstojnosti a preto som veľmi rada, že o tejto téme dnes diskutujeme. Mám niekoľko návrhov e, a takisto aj mm, niekoľko e, navrhol pre Viki ako predsedničku. Vy ste e, povedali, že by v rámci DG Grow bolo dobre mať nejaké oddelenie, ktoré by sa staralo o sociálne hospodárstvo. S tým plne súhlasím. Náš výbor dokonca môže požadovať vytvorenie takéhoto oddelenia alebo riaditeľstva. Preto E, že v opačnom e, e, prípade, keby sa tomu nevenovala pozornosť, nebolo by to dobré. Napríklad, pokiaľ ide o elektronické obchodovanie, vy ste sám hovorili o význame sociálneho hospodárstva. Ak sú ďalšie oblasti hospodárstva, kde je to uplatniteľné, určite o tom treba takisto hovoriť. Potom poslanci môžu sa vrátiť domov a hovoriť o tom so svojimi voličmi, s podnikmi a s vládou. Ja sama som bola podnikateľka a uvedomovala som si sociálnu zodpovednosť, ale myslím, že tento prístup by mal byť skutočne viac ďaleko siahlý, lebo ovplyvňuje kvalitu života. E, v mnohých krajinách, v mnohých krajinách sú ľudia, ktorí e, čelia rôznym prekážkam, keď sa snažia zvýšiť e, svoju životnú úroveň. Takže e, v rámci sociálneho hospodárstva e, sa určite nájdú príklady z rôznych e, krajín, ktoré môžu ukázať, ako by sa dalo postupovať pri snahe zabezpečiť rast aj v iných oblastiach. Takže nesmieme sociálne hospodárstvo prehliadať. Ak kolegovia Simka súhlasia, mali by sme mať v DigiGrow Um, oddelenie alebo um, odbor pre sociálne hospodárstvo a uh, všetky príklady osvedčených postupov, prosím, ak existujú, ak o nich viete, tak sa s nimi o, tom, o, o, o tieto informácie s nami uh, podielte. E, myslím, že tento výbor sa už 5 rokov e, snaží nájsť nejaký e, status pre sociálne fondy a sociálne hospodárstvo. A nebolo by dobre, aby sme zabrli do ďalších právnych argumentácií, mohlo by to trvať ďalších 5 rokov, takže sa zamerajme na konkrétne problémy. Vieme, ako Dita povedala, že v rôznych členských štátoch sú rôzne modely, treba to rešpektovať. V niektorých členských štátoch ten model sociálneho hospodárstva e, môže byť ziskový, v iných e, nie. E, je tu veľa presahov, samozrejme máme tu spoločný digitálny trh, platformy sociálneho hospodárstva, ktoré sú spoločné Treba uznať, že v niektorých členských štátoch sú spoločnosti alebo organizácie, e, ktoré e, spadajú do oblasti sociálneho hospodárstva a ktoré dosiahli výsledky, ktoré inde sa nedosahujú. Napríklad v e, Španielsku je ten prístup veľmi pružný a prináša výsledky v mojej krajine E, sa skôr iniciatívy e, chopili e, komerčné organizácie, ktorých zamestnanci sa rozhodli, že zaujímujú veľmi flexibilný postup. Niektoré členské štáty jednoducho majú iné typy organizácií, ktoré nič menej tiež prevzali tieto postupy, ktoré vlastne sú typické pre e, sociálne hospodárstvo. Takže e, treba m, skutočne, aby sme tu ale nezmiešavali hrušky s jablkami. Áno, e, takže ďalší, e, ďalšia reakcia z vašej strany. Samozrejme, veľa tých otázok, e, ktoré ste položili, je veľmi podobných a súvisia s obavami, ktoré niektorí aktéry sociálneho hospodárstva na trhu majú táto otázka súvisí s e, tou základnou otázkou, či aktéry sociálneho hospodárstva môžu v rámci svojho právneho štát, e, e, statusu fungovať v iných, ktorí majú vo svojej krajine fungovať v iných členských štátoch. Doposiaľ to bolo pomerne komplikované a práve preto tie obavy. A k tomu čo, sa, eh, čo ste tu povedali o vzdelanom hospodárstve a eh, sociálnom hospodárstve, tak tu treba povedať, že eh, to hospodárstvo spoločného využívania zdrojov môže mať určité styčné mm, body so sociálnym hospodárstvom, ale nie je to úplne to isté Eh, pretože rozdelenie ziskov je tam eh, trocha iné. Treba identifikovať, eh, ktorí aktéry sú súčasťou sociálneho hospodárstva a ktorí nie sú. Mohli by sme odpovedať podrobnejšie, ale asi na to nemáme čas. Možno, že ešte k tomu, čo sa týka potreby definície a jednotlivých aktérov sociálneho hospodárstva. V štúdii sa identifikovali určité prekážky, ktorým e, e, čelia e, niektoré hospodárske subjekty pri cezhraničnom podnikaní práve preto, že nemajú európsky status. Ten by samozrejme, keby sa vytvoril, mal byť komplementárnej povahy e, doplňal by vnútroštátnu legislatívu. Treba e, povedať, že je správne, keď e, hovoríme o potrebe flexibility, pretože sociálne hospodárstvo vychádza z určitých kultúrnych tradícií konkrétnych krajín, ale treba mať jednotné chápanie toho, čo to vlastne sociálne hospodárstvo je a ako sa jeho aktéry môžu zapojiť do jednotného digitálneho trhu. Áno, takže, e, takže budeme e, sa zaoberať návrhom pani Grapíny e, a prerokujeme to na stretnutí koordinátorov. Teraz e, výklad k úvodnej analýze o dosahu zmien pri hraničných kontrolách v rámci šengenského priestoru na jednotný trh s tovarom a službami. 25. januára, 2. februára som sa stretla s koordinátormi, ktorí požadovali e, naliehavo, e, aby sa vykonala e, taká úvodná analýza. Toto je skutočne veľmi predbežný, predbežná analýza, predbežné hodnotenie alebo návrh hodnotenia, berte to prosím teda s rezervou, pretože e, tí, ktorí spracovali túto správu, si nemali možnosť e, podrobne overiť e, údaje a čísla, vychádzajú z existujúcich zdrojov, ktoré si parlament nemohol overiť. Takže ide o výmenu názorov o tejto téme a nie o rozpravu, kde sa e, budeme zameriavať na e, konkrétne e, čísla. My sme požiadali samozrejme výskumný odbor parlamentu, aby si overil, aké dôkazy sú k dispozícii o tom, čo sa deje a aký by mohol byť e, dosah zmien pri hraničných kontrolách. E, do, konca, do polovice apríla by sme mali mať e, k dispozícii údaje 20. a 21. apríla by sme to mohli prezentovať na zasadnutí výboru IMCO aj komisia sa zaoberá touto otázkou, ale v rámci kompetencií, ktoré sa týkajú skôr e, pohybu e, ľudí, ale nás ako výbor zaujíma, ako tie otázky, ktoré súvisia so Schengenom a hraničné kontroly, ovplyvňujú jednotný, jednotný trh, e, pokiaľ ide o pohyb tovaru a služieb. To znamená, aký to má vplyv na e, obchod e, s tovarom a službami. Takže požiadame o prezentáciu tejto úvodnej, tejto mm, za, za, začiatočnej analýzy. Patricia Silova Dakuňa, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Uh, uh, takže uh, táto štúdia sa zameriava na e, zmeny pri hraničných kontrolách e, šengenského priestoru a dosah pre jednotný trh a e, tovar, s tovarom a službami. Mm, toto je štúdia, ktorá je predbežnej povahy, aj tie zistenia sú predbežnej povahy a mali by ako také byť vnímané. Tá analýza jasne ukazuje, ako je ťažké e, robiť dlhodobé e, projekcie a prognózy a vykonávať e, ďalšie štúdie, ktoré sú relevantné pre fungovanie jednotného trhu. O tom sa bude takisto diskutovať na budúcom seminári. Teraz prosím ďalší, ďalšiu priesvitku. Toto je ilustrácia štruktúry našej prezentácie. Nám sa asi podarilo teraz už ukázať všetky priesvitky, takže tú predchádzajúcu prosím. druhú. Áno, ďakujem. Začneme e, teda z z perspektívou Schengenu, z hľadiska Schengenu, potom e, analýza prínosov, jednotný, pres, e, jednotný trh, e, opatrenia, ktoré sa prijali a aké sú hlavné problémy. To je tá posledná zarážka. Takže zavedenie šengenského priestoru je jedným z najdôležitejších E, výdobytkov Európskej únie pre občanov a šengenský priestor vlastne doplňa jednotný trh a zmotňujú sa v ňom všetky tie štyri slobody, ktoré sú v zmluve. E, sloboda pohybu je najpozitívnejším výsledkom podľa údajov Eurobarometra e, zavedenia šengenského priestoru je to vidno na reakciách štátov mimo a v rámci Schengenu. Tu vidíte, že jedným z hlavných e, smerov migračnej, e, e, migračných pohybov tu vidíte teda, ktoré sú hlavné smery migračných pohybov E, smerom do Európskej únie a tie jednotlivé hraničné prechody, na ktorých sa to sústreďuje na hraniciach šengenského priestoru. Články 23 až 26 e, e, upravujú pravidlá o pozastavení platnosti E, šengenského e, kódexu. E, ďalšie opatrenia, ktoré by sa prijali, by boli v podstate protiprávne alebo by vyžadovali zmenu zmluvy o fungovaní Európskej únie. Opatrenia zavedené podľa článkov 23 a 25 majú obmedzený rozsah pôsobnosti kontroly e, môžu byť zavedené opäť na hraniciach, ale to neznamená, že sa to musí uplatňovať jednotne na všetkých hraniciach. Týkajú sa len konkrétnych hraníc, sú krátkodobé, nie sú dlhodobej povahy. Map, táto mapa ukazuje zemepisnú oblasť, e, kde e, tieto kontroly prebiehajú. Napríklad, keď idete z Belgicka do Francúzska, neznamená to, že ak budú e, že ak aj Francúzsko zavedie kontroly na hraniciach, že sa automaticky budú vykonávať e, kontroly pri každom e, prechode. Podobne aj v prípade Nemecka. Kontroly sú možné, keďže sa zaviedol dočasný režim kontrol, ale nie sú rutinou praxou. Takže výhody pre výhody jednotného trhu. Pozrieme sa teraz na prínosy jednotného trhu a ako ich ovplyvňuje zavedenie e, hraničných kontrol v oblasti sektoriálnej a makroekonomickej. Aký by to malo dopad pre voľný pohyb e, v rámci Schengenu? Vychádzajme z e, pridanej hospodárskej hodnoty Schengenu pre Európsku ekonomiku. Sú empirické dôkazy o tom, že táto pridaná hodnota existuje. Obchod, HDP, mobilita, práca, vytváranie pracovných miest a podobne. Takže e, Schengen má pozitívny vplyv na hospodárstvo a trhy. Dnes sú tieto výhody e, v nebezpečí opätovným zavedením hraničných kontrol Stručne povedané, znova zavedenie hraničných kontrol by malo tri hlavné dôsledky. Kontroly majú určité priame aj nepriame náklady a bezprostredné náklady podkopávajú prínosy e, spoločného trhu dosiahnuté za posledných 20-30 rokov a ohrozujú aj budúce prínosy integrácie tie e, prínosy z jednotného trhu sú veľmi e, dôležité, ako všetci vieme. Má to aj sektoriálny a makroekonomický e, dopad. Mobilita tá je ovplyvnená bezprostredne zavedením kontrol, má vplyv na dopravu, tu, turistický ruch e, a takisto s tým súvisí spomalenie dodávok. 50 tovaru sa e, preváža po cestách a trans, e, dopravné a logistické e, spoločnosti už zaznamenali nárast nákladov o 50-60 eur o hodinu a, na hodinu a vozidlo a komisia pani komisárka Kalasová odhaduje, že by to mohlo znamenať o 3 miliardy eur na nákladoch ročne viac než doposiaľ. E, v prvom rade to môže postihnúť vývozné firmy, ktoré mm, závisia od vývozu. Holandsko, Nemecko, Francúzsko budú mať vyššie náklady. Na, ďalšom, na ďalšej priesvitke e, vidíme, že keď sa to dá e, E, keď sa na to pozrieme e, z hľadiska HDP, tak e, Slovensko, Česká republika, Maďarsko by mohli byť veľmi zasiahnuté. Samozrejme, tie náklady skutočne budú závisieť od rozsahu kontrol, či budú trvalé alebo len náhodné. Na to ešte nemôžeme vytvoriť nejaký všeobecný vzorec Ehm, samozrejme aj e, doba e, cesty, cestovania cez hranice sa zvýši. Ehm, čiže Slovensko, Estónsko, Maďarsko e, majú vysoký počet ľudí, ktorí idú chodia pracovať pravidelne za hranice, takže tie by boli veľmi zasiahnuté týmito stálymi kontrolami. Takže Zvýšenie času na dopravu by viedlo k zvýšeniu nákladov o 3 až 4 miliardy. Ehm, potom by to malo e, vplyv na turistický ruch, na nákupnú turistiku napríklad tu by boli dôsledky veľké a práve nákupná turistika sú dôleži- a turistika ako taká, e, turistický ruch sú dôležitým zdrojom príjmov regiónov. Ehm, na turistický ruch by to mohlo mať dosah e, e, v hodnote 10 až 20 miliárd ročne. Takže pokiaľ e, samozrejme zavedenie kontrol na hraniciach by mohlo súvisieť aj s ukončením platnosti šengenských víz, ktoré uľahčujú vstup E, občanov tretích krajín na e, území Európskej únie. Malé a stredné e, podniky by mohli byť veľmi zasiahnuté. Napríklad prepravné a dopravné služby sú zabezpečované práve malými a strednými podnikmi. Výroba v týchto podnikoch e, veľmi často e, prebieha na území niekoľkých e, krajín. Takže toto by znamenalo, že malé a stredné podniky môžu prísť o obchodných partnerov v prípade, že vyrábajú výrobky, ktoré sú z hľadiska technológií zložité. Znamenalo by to aj vyššie náklady, ale vyššie ceny tovarov a služieb, pretože vyššie náklady sa automaticky prenášajú na koncových spotrebiteľov. To by mohlo mať za následok zníženie kupnej sily. Ako bude by mohol byť ovplyvnený pracovný trh? E, malo by to následky, dôsledky pre optimálne rozdelenie zručností a schopností, e, kvalifikácií E, sú krajiny, ktoré majú starnúcu pracovnú silu. Obmedzenia v pracovnej migrácii by mohli mať negatívne dôsledky pre ich hospodársky rast v budúcnosti. Potom makroekonomický dopad zavedenia kontrol z hľadiska obchodu by ten, e, tie dôsledky boli závažné, pretože e, európska ekonomika sa veľmi spolieha na obchod medzi členskými štátmi. Podľa štúdie z roku 2011 e, bilaterálny obchod narastol od 10 až 15 e, pokiaľ obe strany, ktoré obchodujú, patria do, európsk- do šengenského priestoru. Takže mm, trvalé zavedenie hraničných kontrol by viedlo k obmedzeniu alebo e, zníženiu objemu e, obchodu a malo by to podľa e, najnižších odhadov dopad 10 až, alebo znamenalo by to 10-percentný pokles obchodu, podľa niektorých odhadov dokonca až 20-percentný pokles obchodu a v priemere do roku 2025 o 11,5 V takom prípade e, by to vlastne bolo e, to isté, ako keby sa e, uvalila taká tieňová trojpercentná daň na tovar a služby. Obmedzenie slobody pohybu by malo dôsledky aj na zahraničné priame investície a E, finančné toky. Ako vidíte na poslednej priesvitke, dôsledky e, by boli jasné aj v oblasti, alebo malo by to dôsledky aj v oblasti rastu, v prípade zavedenia trvalých kontrol. Tie dôsledky treba vnímať v dlhodobej perspektíve keď sa postupne prejavia všetky tie e, dopady a po desiatich rokoch, ako tu vidíme, by e, dopad na HDP mohol e, byť zásadný, že by mohol poklesnúť o 0,86 do roku 2025 a percentuálne e, teda by to mohlo znamenať minus 11,5 Tu ide o, o, o odhady tých nákladov e, v priebehu desiatich rokov. 470 e, miliárd by mohlo v podstate byť to, to číslo, ktoré, o ktoré by poklesol HDP Eh, Európskej únie, ale podľa iných odhadov by to mohlo byť až 1,3 eh, eh, bilióna. Takže v každom prípade možno povedať, že dočasné zavedenie hraničných kontrol by sa z hospodárskeho hľadiska pravdepodobne dalo prekonať, ale trvalé zavedenie hraničných kontrol by malo ďaleko siahle dôsledky pre hospodárstvo. Ehm, pozra, tu sme sa zaoberali dôsledkami v rámci únie. Keď však e, zohľadníme aj externé aspekty, e, tak by to samozrejme e, bolo ešte závažnejšie, a to napríklad aj v súvislosti so spomalením čínskeho hospodárstva. Um, so we... Naša analýza začala tým, že sme si položili otázku, aké sú účinky a ekonomické náklady zavedenia selektívnych e, kontrol totožnosti v Schengene. A na základe empirických výsledkov môžeme povedať, že zavedenie prekážok voľného pohybu osôb by malo negatívne dopady na ekonomiku. Toto je prvý pokus kvantifikovať e, dopady e, zmien v Schengene na ekonomiku, ale chceme hĺbkovo skúmať aj dopady zníženej mobility v iných sektoroch, napríklad cezhraničný obchod, doprava, cestovný ruch, digitálna ekonomika. To chceme robiť v ďalšej fáze. Tento faktor e, tvaroval ekonomiku v Európe my ešte váhame um, s nejakými veľkými závermi z prvých štúdií. Naše výsledky ukazujú, že znižovanie cezhraničnej mobility znižuje aj objem obchodu, ale musíme napriek tomu ešte skúmať um, hĺbšie prierezové dopady zmien v Schengene na rôzne sektory. Ak budeme túto tému skúmať z rôznych uhlov, iba tak môžeme zistiť, aké to bude mať skutočne dopady na vnútorný trh EÚ a na jeho budúcnosť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu takejto obrovskej témy za tak krátky čas. Táto pôvodná prezentácia bude sprístupnená na webovej stránke Veľmi by nám pomohlo. Ja viem, že nechcete zachádzať do detajlov tých čísel, ale mohli by ste tam dať aspoň odkaz na materiály, e, z ktorých ste získali tie čísla, pretože to pomôže kolegom pochopiť, či iba komisia rozpráva na základe svojich podkladov, alebo či máte nejaké dôkazy a podklady z tretich strán. Anna Maria Koraca Bild, nech sa páči. Ďakujem. Som veľmi vďačná za to, že v takom krátkom čase ste nám dali takú veľkú databázu faktov. Z EPP sme iniciovali a Vicky tomu predsedala na zasadnutí koordinátorov, sme prevzali túto iniciatívu. Nemôžeme rozprávať iba o Schengene, z pohľadu migrácie, utečencov a terorizmu. Je to samozrejme veľmi dôležitá súčasť, ale ekonomické dôsledky opätovného zavedenia hraničných kontrol musia byť preskúmané. Je to naša zodpovednosť, by som povedala, že do jary by toto mala byť naša priorita číslo jeden, pretože podľa Schengenského kodexu je možné dočasne zaviesť e, pohraničné kontroly z dôvodu verejného poriadku ako posledná možnosť. Tieto tri kritéria členské štáty začnú teraz spochybňovať. A budú porušovať Schengenský kódex a my teda musíme teraz vyhodnotiť, e, aké náklady by mala neexistencia Schengenu. A mm, samozrejme, voľný pohyb osôb a tovaru to navzájom spolu súvisí. Pretože ak e, vodič e, kamióna nemôže voľne prekročiť nejakú hranicu, tak nemôže prekročiť hranicu ani jeho tovar. Tovar sa môže rýchlo skaziť, ak ide o e, čerstvé potraviny napríklad. A niektoré členské štáty takisto zaviedli zodpovednosť prepravcu za to, či prepravia migrantov do Európy cez hranice, to znamená ďalšie kontroly a e, súvisiaca právna zodpovednosť. Tie spisy, ktoré s tým súvisia, vyvolávajú náklady. Takisto pokuty, ktoré už existujú v dodevateľskom reťazci, napríklad za neskorú dodávku maloobchodníkovi, v niektorých členských štátoch musíte za to platiť pokutu. A takže ja vítam toto skúmanie a je veľmi dobré, že kompilujete existujúce štúdie, ktoré ste spomínali. Máme viacero prominentných organizácií, ktoré e, zhromažďujú už údaje a čísla. My potrebujeme mať čísla zo spodahlivých zdrojov, aby sme um, sa vyhli spochybňovaniu, ale tie čísla, ktoré vy spomínate, sú strašné. Už je to naozaj um, už, už musíme byť na poplach. Uh, takisto cezhraničný pohyb uh, pracovníkov, ľudia, ktorí žijú na jednej strane hranice a pracujú na druhej, takisto voľný čas, uh, turizmus, nákupy. To sú činnosti, ktoré sú dôležité pre hospodársky rast a pre tvorbu pracovných miest. Look forward, colleagues, to work with you. My suggestion Kolegovia, ja navrhujem, aby výbor IMCO navrhol uznesenie z vlastnej iniciatívy o tejto téme. My máme teraz ehm, od vás túto vynikajúcu štúdiu, to bola len prvá prezentácia, ale je to vynikajúca práca a my z toho chceme vyvodiť politické závery ako výbor IMKO Európskeho parlamentu. členské štáty na jar budú spochybňovať Schengen a Schengen je pilierom jednotného trhu. Na to sa musíme pripraviť. E, Kaja Kalas, nech sa páči. Nie, pardon, Carlos Coelho. Ďakujem za túto prezentáciu. E, Pani predsednička, ďakujem za návrh správy. Ja som vo výbore LIBE navrhol, aby sme EPIS požiadali o rozšírenie rozsahu, pretože keď Európsky parlament skúma náklady neexistencie Schengenu, tak v prvom rade sa zameriavame na vnútorný trh, ako povedala pani Koraca Bild veľmi presne, ale sú tu aj iné stránky problému, ktoré by sme mali riešiť. Európsky parlament by mal tento problém skúmať holisticky a mal by sa snažiť odpovedať na otázku, koľko nás to bude stáť, keď zničíme Schengen. A mm, to sa netýka len samotného výboru pre vnútorný trh. Ja súhlasím s našimi hostiami. My nevieme teraz predpokladať, aký bude rozdiel medzi tým, keď sa uzavrú všetky hranice alebo keď sa uzavrie iba čas hraníc. Ak e, budú hraničné kontroly obmedzené iba na niektoré miesta a budú dočasné, tak bude ťažké zistiť a vyhodnotiť, aké budú náklady. Takže štúdia podľa mňa by sa mala sústrediť na najhorší scénár. To znamená, čo sa stane s Európou, ak strátime Schengen ako celok. Pretože ak iba niektoré štáty budú často zavádzať opätovne hraničné kontroly, tak to vyvolá domino efekt. Členské štáty, ktoré tak zatiaľ nerobia, budú tie kontroly zavádzať onedlho. Pokiaľ vieme, rada teraz pracuje na scenári, že by začala uplatňovať článok 26, to znamená, poskytnúť právny základ. Ja mám veľké pochybnosti o právnosti takéhoto postupu, ale to je iná téma. Poskytnúť právny základ na to, aby všetky členské štáty mohli na dva roky maximálne zaviesť pohraničné kontroly. Už nehovoríme teda o dvoch alebo troch mesiacoch alebo o štyroch mesiacoch, hovoríme pravdepodobne o dvoch rokoch. Po druhé, chcem poukázať na to, že sú tu vyvolané náklady, vyvolané poškodenia e, v oblasti cestovného ruchu, mobility e, pracovníkov, e, spomalené dodávky tovarov a tak ďalej. A takisto zdôrazňujem veľmi ten problém s rýchlo kaziacim sa tovarom. Na Islande, keď pred pár rokmi vybuchla tá sopka, a bol problém s popolčekom, tak veľa rýchlo sa kaziacich tovarov mm, vlastne sa ocitlo, sa zaseklo, ako keby v dodávateľskom reťazci nemohol, byť, e, nemohol ten tovar byť dodaný. A takisto nepriame náklady musíme skúmať. I keď nemajú priame účinky, na e, vnútorný trh sú tu nepriame účinky. Napríklad, ak všetky členské štáty opätovne zavedú hraničné kontroly a budú musieť vyvíjať e, veľké úsilie a budú musieť financovať e, tieto kontroly. Pán Koelo, prosím, môžete to zostručniť. Vonku čaká komisár. Už len dve pripomienky. Nepriame náklady. Uh, Tie je potrebné riešiť, pretože ak členské štáty nebudú mať peniaze, pretože budú musieť platiť za pohraničné kontroly, tak im ostane menej samozrejme na investície do ekonomiky. No a, a ešte pre pani predsedničku jedna vec o číslach. V návrhu správy som videl čísla, odhady ročných nákladov a kumulatívne sa to vypočítalo až do roku 2025. Mali by sme jasne povedať, čo sú ročné náklady a čo nie sú ročné náklady. A aby naše štúdie boli vierohodné, žiadam EPIS, aby používali dôveryhodné čísla, pretože Európsky parlament hovorí, že keď nebude existovať Schengen, stratíme 100 miliard, ale Bertelsmanová nadácia povie, že je to 500 miliard. E, medzi 100 a 500 je veľký rozdiel. Naše štúdie musia byť teda dôveryhodné, ako som povedal. Ďakujem. Štefanec, pán Štefanec, nech sa páči. Ďakujem. Ja Oceňujem jasnosť, a jednoznačnosť tejto štúdie. Chcem sa spýtať, či je možné vypočítať, koľko pracovných miest by bolo zasiahnutých priamo a nepriamo v tom najhoršom scenári. Koľko stratíme pracovných miest? Ďakujem, pán Danti. Veľmi stručne. Ďakujem za poskytnuté údaje. Schengenská e, e, kríza Ehm, samozrejme súvisí s migráciou a terorizmom. A náklady, e, ktoré tieto dva fenomény e, predstavujú e, v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch, sú samozrejme veľké. Mm, týka sa to takisto aj spoločného digitálneho trhu ktorý je jedným z ústredných bodov našej stratégie. Ide tu aj o dobu e, e, dodania alebo lehoty na dodávky e, tovaru a podobne v rámci šengenského priestoru. Takže to všetko vedie k jednému záveru. Príliš často, keď sa hovorí o migrácii a terorizme, hovorí sa, a, a v tej súvislosti o zrušení Schengenu, ho, e, hovorí sa o určitých nákladoch, tie však zďaleka nebudú také, e, kto, aké by boli náklady, ktoré by sme znášali v prípade zrušenia e, Schengenu. Takže skôr než rušiť Schengen, treba riešiť e, tie e, príčiny, e, ktoré súčasnú krízu spôsobujú. To znamená riešiť otázku terorizmu, a E, skutočne e, znova vstýčiť hranice, nielen kultúrne, ale aj hospodárske, by bola pre Európu tragédia. Evelyn Gephardt. Evelyn e, Gebhardt a potom Dita Charanzová. Ďakujem za slovo a ja sa chcem poďakovať za veľmi rýchlu a dôk, ktorú ste odviedli a zaujímalo by ma v priebehu ďalšej práce, Zaujímalo by ma, na akom základe vznikli čísla a vzniknú v ďalšej práci, pretože tie čísla, ktoré sme teraz videli, um, nerozumiem celkom, či sa vzťahujú na súčasnú kontrolnú situáciu alebo toho, um, že by sa teoreticky v budúcnosti úplne odstránil Schengen. Čiže či je to ten najhorší scenár, ako to je. Ďakujem. Dita Charanzová, nech sa páči. Ďakujem. Myslím, že o tomto by sme mohli diskutovať naozaj hodiny. Ja sa vyjadrím veľmi stručne. Poprvé, chcem sa poďakovať za veľmi rýchlo predloženú správu a plne súhlasím s Anou Mariou. Táto správa je veľmi dôležitá, potrebná. Mali by sme sa sústrediť na zozbieranie čo najväčšieho počtu čísel z rôznych zdrojov, Bertelsmanova nadácia, ale sú aj iné. A prosím, vždy v správe uvedte, aké sú vaše zdroje. A buďte e, presnejší aj čo sa týka jednotlivých štátov, či ide o všeobecnú situáciu v EÚ alebo nie. A dôležité by bolo aj pre nás vedieť, aká je, aké budú dopady na jednotlivé členské štáty, lebo my u nás doma vedieme tiež o tom diskusiu. Ďakujem. Pán Žuván. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za veľmi jasnú prezentáciu štúdie. Schengen je veľmi významný pre rozvoj aj európskeho ducha. Pokiaľ ide o tie čísla, tak ako pani Gebhardt, a ja sa domnievam, že musíme mať presné zdroje uvedené, odkiaľ pochádzajú tie čísla, pretože vidíme jednoznačne, že tie čísla budú napádané a musíme mať veľmi dobré argumenty, aby nám občania e, verili. V politike nehrá úlohu iba rozum, ale aj city a emócie. A keby Schengen, keby výhody Schengenu boli tak e, pociťované, ako by mali byť, tak e, Spojené kráľovstvo by ani len nediskutovalo o tom, či vôbec vstúpi alebo nevstúpi do Schengenu. Vidíme, že vystúpenie zo Schengenu má ekonomické má ekonomickú cenu a tak ako povedal pán Danty, my to ale musíme dať do širšieho kontextu. Musí byť zohľadnená politika proti nelegálnej imigrácii a terorizmu samozrejme. Ďakujem. Takže aby sme si jasne povedali, v akej sa nachádzame fáze, poslanci sa môžu na vás priamo obracať, ak chcú. Spojené kráľovstvo nie je v Schengene a nemá ani len zámer vstúpiť do Schengenu, len na objasnenie, pán Žuvan. A ako budeme pokračovať? Mne je jasné, že kontroly na vnútorných hraniciach musia byť vyhodnotené z pohľadu práce, ktorá sa robí na vonkajšej hranici. Čiže musíme to dať do súvisu prácu na vnútorných a vonkajších hraniciach. A akékoľvek čísla a odhady sa musia e, robiť jasne, transparentne, pretože ak budete sa oháňať veľkými číslami, tak vlastne budete vyvolávať mýtus neistoty, ktorý zasa sám môže viesť k zníženiu objemu investícií. Takže musíme byť opatrní. Nemali by sme príliš preháňať ten problém, e, zvyšovať jeho význam, pretože to zasa bude len vyvolávať atmosféru neistoty a budú sa potom znižovať investície. S koordinátormi by sme sa mali porozprávať, či chceme uznesenie teraz, alebo keď e, dostaneme vašu prácu v apríli, potom musíme popremýšľať nad tým, ako spolupracovať s výborom LIBE. LIBE na tom pracuje intenzívne. Oni by mali pri svojej práci zohľadňovať našu prácu a naopak je veľmi dobré, že tu máme členov, ktorí sú členmi oboch výborov. Dobre, už nechcem zdržiavať komisára Moskovisiho, takže nech sa páči. Um, excuse me, please, can the people changing seats? Um, poprosím vás, uh, aby ste potichu odchádzali a prichádzali, pretože chcem uh, uviesť komisára. Okay. This next item on the agenda. Ďalší bod na programe je výmena názorov v rámci štruktúra, štrukturovaného dialogu s komisárom Moskovisim. Ďakujem za to, že ste dnes prišli medzi nás. Je to komisár zodpovedný pre ekonomické a finančné záležitosti, dane a clá. Bohužiaľ, minulý rok sa nekonala výmena názorov s vami a potom v septembri sme si uvedomili, že máme veľmi komplikovaný delegovaný akt týkajúci sa colného kódexu únie a tento výbor mal na to veľmi málo času a komisia nám povedala, že nebude možné zohľadniť žiadne zmeny. Ďakujem ale vašim úradníkom za to, že sa im nakoniec podarilo predsa len e, prijať niektoré naše zmeny. A chcem takisto povedať, e, že pani Diong Gebhardt a ja sme nedávno navštívili najväčší európsky prístav Rotterdam. Boli sme tam ako delegácia a vidíme, že zmeny v e, colnom kódexe komplikujú prácu tomuto veľkému prístavu. Takže my sa snažíme neustále zabezpečiť, aby unijný kódex, colný kódex fungoval efektívne a prispieval k hospodárskému rastu únie. Keď sa pozerám teraz na návrh um, o ani porušení colného kódexu. Pani Kalás je spravodajkňa, tam riešime napríklad elektronické uh, clo, uh, orgány dohľadu nad trhom a tak ďalej. Tento výbor robí veľmi veľa práce v tejto oblasti, veľmi detailnú prácu. Dám teraz slovo komisárovi členovia výboru budú chcieť hovoriť asi aj o veciach, ktoré súvisia s daňami a o e, digitálnom jednotnom trhu. Pani Gebhardt aj pani Kalas pripravujú stanovisko k digitálnemu jednotnému trhu a e, to sa týka aj vašich kompetencií v oblasti zdaňovanie. Otvárame takisto zoznam rečníkov. E, Pán komisár, máte slovo. Ďakujem, pani predsedníčka. Ďakujem páni a pani podpredsedničky, podpredsedovia, poslanci, poslankyne. Ďakujem za toto pozvanie. Štvrtýkrát sa vyjadrujem tento týždeň v Európskom parlamente a dúfam, že už e, neunavujem členov Európskeho parlamentu. Intenzita týchto diskusí odráža E, to, aký dôležitý je Európsky parlament pre komisiu. Dnes sa s vami chcem rozprávať o colných záležitostiach. Je to téma, ktorá nie je až tak medializovaná, ale je veľmi dôležitá pre Európu. Nemôžeme podceniť význam tejto témy pre Európu, najmä v súčasnom kontexte. Mám na mysli migračnú krízu a boj proti terorizmu. V tejto fáze sa veľa uh, hovorí o kríze, kríze v EÚ, ale existuje aj Európa, o ktorej sa veľa nehovorí, pretože je efektívna a preto spolupčania zabudajú na to, že vôbec existuje. Colná únia je takisto súčasťou tejto Európy, ktorú považujeme za samozrejmú a je vlastne jadrom európskej konštrukcie. A pokiaľ ide o colnú oblasť, tam neexistuje e, jednotný trh. E, clo to sú výlučné právomoci e, Európskej únie. 12,4 je príspevok e, do európskeho rozpočtu, to clo, ktoré je e, vybrané. 103 tisíc pracovníkov pracuje dennodenne v informatizovanom systéme na vyše tisíc vstupných bodoch do EÚ a kontrolujú napríklad aj pranie špinavých peňazí alebo nebezpečné produkty. Je to bývalá politika únie, e, pardon, stará politika Európskej únie, ktorá sa priebežne e, modernizuje a musím povedať, že mám obrovský rešpekt pre pracovníkov a pracovničky colných správ. Čiže to, colná únia to je vlastne materializácia Európskej únie, ktorá nás chráni. No a dnes chceme hovoriť detailne, ako sa vlastne politika, colná politika dnes prehlbuje. E, cieľom je vlastne v tejto politike zabezpečiť e, ochranu občanov. Terorizmus je takisto jednou prioritou. Uvádzam príklad. E, medzinárodný obchod so strelnými zbraniami, 4 tisíc zbraní a milión kusov munície v minulom roku bolo zaistených na hraniciach a takisto aj potravinová bezpečnosť, hygiena, nebezpečné e, pro- produkty, ktoré sa musia stiahnuť z trhu. Toto všetko zabezpečuje colná politika. A takisto aktuálna vec, e, ochrana životného prostredia. Aj tu colníci zasahujú veľmi odhodlane, chránia ohrozené druhy, ktoré sú predmetom intenzívneho obchodovania a takisto boju proti odlesňovaniu nelegálnemu. Čiže colná únia vlastne zabezpečuje aj e, fungovanie Európskej únie na globálnej úrovni. A v budúcich rokoch 90 e, hospodárskeho rastu sa zrealizuje mimo hraníc Európskej únie. Takže obchodovanie s vonkajším svetom bude postupovať rýchlejšie a bude rásť rýchlejšie ako obchod vnútri EÚ. A colné správy, ktoré vlastne sa budú musieť adaptovať tomuto, pretože už teraz vlastne cez ne prechádza 16 celého nášho obchodu a bude to viac. Čiže toto je taký úvod, aby ste si vedeli predstaviť, o čo ide poznáte hlavné výzvy, ktoré čakajú colnú úniu v budúcich rokoch. Aby clá naďalej, alebo colné správy naďalej chránili a uľahčovali obchod, tak musíme zmodernizovať colné správy a colnú úniu, musíme odstrániť legislatívne diery vo viacerých oblastiach a musíme e, reformovať colné správy. To sú veľké výzvy a budeme to realizovať spoločne cez rôzne konkrétne iniciatívy. Štyri z nich sú napríklad e, spoločný colný kodex únie, potom akčný plán o rizikovom manažmente, potom náš návrh o porušeniach colného kódexu a potom e, Colná únia 2020. Takže colný kódex únie, to je skutočný katalizátor modernizácie colnej únie. Hlavným cieľom kódexu je materializovať informačné toky, odstrániť e, papier, e, zjednodušiť legislatívu, E, zjednodušiť colné konania na celom území únie, rovné zaobchádzanie s hospodárskymi subjektami a zlepšiť e, dialog medzi e, schválenými hospodárskymi subjektami a odľahčené kontroly a predbežné certifikácie, certifikácie vopred. Ako sa nám darí toto aplikovať? Poprvé, Plné aplikovanie kódexu je teraz zabezpečené od 1. maja 2016, to je veľký krok vpred. Právny rámec pre implementáciu kódexu je teda finalizovaný. Druhý bod. Počas posledných mesiacov sme prijali tri kľúčové právne akty. Hlavný delegovaný akt, potom vykonávací akt a delegovaný akt pre prechodné obdobie 2016 až 2020. A tu chcem sa poďakovať za vynikajúcu spoluprácu s Európskym parlamentom pri príprave tohto textu. Dúfam, že v budúcnosti to bude podobné. A teraz ešte jedno také varovanie alebo pripomienka. Keďže táto téma je veľmi zložitá, dostali sa dve chyby do delegovaného aktu a musíme ich opraviť, aby sme sa vyhli tomu, že budú zasiahnuté hospodárske subjekty tým negatívne. A chcem vás upozorniť teraz na tieto chyby, pretože budem potrebovať zo strany EP spoluprácu, aby sme opravili tieto chyby e, za dosť krátky čas. Kódex je ambiciozným programom modernizácie e, colnej politiky EÚ. O pár mesiacov vstúpi do plnej platnosti a potom je tu ešte tá informatizačná alebo IT zložka a tá nebude ešte pripravená 1. E, mája, takže tu budeme mať prechodné obdobie a máme tu aj hudbu teraz. V tejto miestnosti je to veľmi sympatické, že nám tu hrá hudba. No a pokiaľ ide o ten prechod na elektronicky zlepšený elektronický systém, e, tak e, to sa zrealizuje od oktobra 2017. No a druhá vec, e, chcem vás upozorniť na akčný plán pre rizikový manažment. Prečo potrebujeme takýto akčný plán? 300 miliónov deklarácií, colných vyhlásení je potrebné um, spracovávať priebežne a sú to, je to obrovský objem peňazí a preto colné správy musia pracovať rýchlo, bez toho, aby bola narušovaná bezpečnosť a tak ďalej. Čiže tu vstupuje do hry rizikový manažment, ktorý bude dobre určovať uh, modality kontrol a bude E, na, nastúpi vlastne vždy e, v prípade nejakej hrozby a budeme ho uplatňovať do roku 2020. E, budú sa analyzovať existujúce slabé miesta a budú sa prijímať koherentné opatrenia v rámci realizácie colného kódexu a v spolupráci s národnými a medzinárodnými orgánmi a hospodárskymi subjektami. O to tam ide. A teraz tretia vec, ktorú vám chcem uviesť, a to, sú, to je ten návrh o porušeniach colného kódexu. Ide o to, aby e, colné orgány boli efektívne a spravodlivo pristupovali ku všetkým hospodárskym subjektom. A teraz ide o to, či to môže dobre fungovať, ak právne záväzky hospodárskych subjektov budú harmonizované podľa colného kódexu, ale e, vynúcovanie, presadzovanie sankcie, e, tie budú závisieť od národných vnútroštátnych systémov. Môže to dobre fungovať? Komisia navrhla smernicu so spoločnou víziou a ide vlastne o to, aby sme tu zvýšili e, dôveryhodnosť pri trestaní porušení a priestupkov. Komisia musí teda zrealizovať nový kódex, ale musí pomáhať aj tým podnikom. Tie musia dostávať rovné zaobchádzanie v každom členskom štáte. Vy teraz pracujete na stanovisku EP k tejto témy. Je to citlivá téma, často členské štáty majú defenzívne reakcie, ale dôležité je, aby to bol konštruktívny proces medzi všetkými aktérmi. Ja sa teším, že tento výbor podporuje tie naše ciele. O, ukázalo sa to na konferencii 15. novembra a dúfam, že aj v budúcnosti budete so mnou konštruktívne spolupracovať. No a posledná vec, ktorú tu chcem uviesť, Prepačte, že hovorím tak dlho, ale je toho naozaj veľa. Je to program e, colná správa do roku 2020. Táto implementácia nemôže meškať a zatiaľ všetko postupuje podľa časového plánu. Sú tu tri hlavné prvky. Poprvé, Európsky informačný systém. Ten má kľúčovú úlohu. Musíme odstrániť papier z týchto e, procedúr. Potrebujeme centralizovaný informačný systém a to, čo sme plánovali v roku 2015, sa všetko zrealizovalo. Druhý prvok, spolupráca colných o, e, úradníkov. Zdá sa, že vzájomná spolupráca je veľmi úspešná a ide za hranice tých prvých kontaktov vyplývajúcich z programu. No a tretí o, e, prvok, Európsky referenčný e, rámec, ktorý umožní zvýšiť štandardy výkonu colných orgánov. Takže toto bolo pár slov, e, ktoré som chcel povedať na úvod. Vidíte, že colná únia má dve úlohy. Poprvé chrániť a uľahčovať legálny e, obchod a po druhé brániť nelegálnemu obchodu. A toto všetko v kontexte súčasného politického kontextu. V Roku 2016 bude preto veľmi dôležitý e, pre Európsku úniu a pre colnú úniu. Musíme konečne urobiť pokrok s colným kódexom Komisia sa snaží, aby to prebiehalo harmonicky a budeme samozrejme sa snažiť všetky zainteresované strany zapojiť a to sa začína vlastne tým, že budeme komunikovať s Európskym parlamentom. Ďakujem. Thank you. Um... Ďakujeme. Pán komisár, e, veľa ste hovorili o snahe spolupracovať, spolupracovať s výborom. Spomenuli ste že sú tu ďalšie koordinované delegované akty. Viem, že tvrdo ste pracovali s určitými členmi výboru na posledných delegovaných aktoch. Na tento výbor ste nema, nemali sme tu veľa času pozrieť sa na 600 strán legislatívy. Mnohí zainteresovaní e, mali veľké obavy. Mňa by teraz zaujímalo, či bude... Ak chcete mať plnú spoluprácu k takýmto technickým otázkam. A oni technické sú. A ďakujem tým, ktorí na nich pracoval. Ak naozaj chceme mať lepšiu spoluprácu, musíme nájsť spôsob, ak by ste nám skôr veci prezentovali, ak aktéry mimo tejto miestnosti prídu za nami s problémami, aby sme mali čas na riešenie týchto problémov, pretože colné otázky sú tak veľmi dôležité. Myslím si, že, teda, že sú tu spôsoby, ako môžeme zlepšiť. Zlepšiť uh, spôsob, akým spolupracujeme. Takže musíme sa pokúsiť zabezpečiť, aby sme naozaj uh, si uh, sa pokúsili riešiť problémy predtým, než je neskoro. Začneme teraz s koordinátormi, pokiaľ ide otázky. Prvý je pán Šváb. Ďakujem pani predsedníčka, pánu, pán komisár. Ďakujem za to, že ste si dnes našli čas. Chcem len zdôrazniť e, e, slova, ktoré povedala Vicky Určite máte veľa iných tém, ktoré si vyžiadajú vašu pozornosť a to rešpektujeme. Z druhej strany však clá, kolega Filip Žuvan bude hovoriť o tom podrobnejšie. Cla, colnice sú pre vnútorný trh veľmi dôležité a nemožno ich podceňovať. Tým pádom teraz prejdem do Nemčiny e, k trom bodom, ktoré v posledných mesiacoch <clears throat> ma naozaj trápili. A preto by som poprosil, aby komisia trošku rovnocenejšie sa nimi zaoberala. Predstavte si, prosím, keď naša spravodajkyňa z Fínska, socialistická spravodajkyňa, by sa nebola pobila, tak naozaj e, v návrhu komisie všetky vývozy, ktoré sú v EÚ, ktoré smerujú do tretích krajín, všetky tieto exporty by sme museli nahlásiť komisii s nadpisom, vecnými detailami k predmetu veci a to jednoducho v tomto E, miestnosti si nevieme predstaviť, aké by to bolo bývalo e, byrokratické, tak pokiaľ viem, to vzniklo tak, pretože tam veľmi tvrdo za, e, e, intervenovali pracovníci OLAFu. Máme veľký záujem na tom, aby zostal rozpočet intaktný, ale nemôžeme implementovať každú myšlienku len preto, že si to vymyslel niekto v generálnom riaditeľstve pre rozpočet. Musíme nájsť rovnováhu a chceme vás poprosiť, pán komisár, keď pôjde e, o projekt CLA 2020 a keď budeme hovoriť o colných postihoch, aby sme mali realistický, primeraný prístup, aby sa zabezpečilo, že colná politika EÚ je tu pre občanov a neohrozuje v konečnom dôsledku pracovné miesta. Ďakujem. Pani Gepard. Ďakujem pekne e, za na túto prednášku, ktorú, alebo teda tento prejav, ktorý ste nám povedali. Máme naozaj veľký rešpekt e, pred prácou e, colníkov, ktorí pracujú vynikajúco a chránia nás tu v EÚ. A tu je, je to veľmi dôležitá otázka. Chcem vás tiež poprosiť, vy ste práve povedali, že tu je predbežné varovanie, aby sa na delegovaných aktoch e, nepraco, na, e, že sa na nás teda hrnú, že sa blížia. Ďakujeme. My by sme chceli vedieť, kde sú tie dve chyby, aby sme sa vedeli na to prepraviť, pripraviť. To by bola dobrá vec, aj ak nemáte úplne finálne hotové texty. My by sme chceli vedieť, na čo sa máme pripraviť, smieť pripraviť, ale chcem ešte e, položiť otázku k inej oblasti ako spravodajkyňa k aktom ESM. E e, dva, dve témy konkrétne. Jedna vec, ekonomika zdieľania je čoraz bezhraničnejšia a širšia a to nám dáva samozrejme nové príležitosti v EÚ, avšak e, čoraz čistejšie sa rieši otázka zdaňovania v tejto oblasti my si kladieme otázku, ako s tým chceme eh, zaobchádzať. Pracujete na tom, pretože my chceme v, každom prípade, aby eh, sa poskytli tie najlepšie odpovede. A druhá otázka sa týka oblasti digitálnych obsahov, eh, digitálneho publikovania, publikácií. To sú veľké otvorené otázky ako tým e, sa máme vysporiadať. Môžete nám povedať, e, do akej miery ste e, účastní týchto príprav, pokiaľ ide o digitálne obsahy, e, pokiaľ spolupracujete s komisárkou zodpovednou za digitálne obsahy. To sú otázky totiž, e, ktoré sa týkajú reality, ktorá sa veľmi, veľmi rýchlo mení. Dita Šarancová. Euh, euh, Ďakujem za to, že ste tu, pán komisár, že sa s nami delíte o vaše e, podnety. Mám tu tri body, o ktorých pohovorím. Ako viete, v štvrtok budeme hlasovať o správe o riadení jednotného trhu. A to je jedna z dvoch e, každoročných aktivít e, IMCA procesu semestra Ide nám o silnú implementáciu e, legislatívy e, spoločného trhu. Určite sa zhodneme, že jednotný trh je najsľubnejším spôsobom, ako e, znovu nastoliť európsky rast. A preto sa chcem pridať k tej výzve pre vás, aby ste toto odporúčanie zahrnuli do blížiacich sa odporúčaní pre jednotlivé krajiny Spoločný digitálny trh je prioritou pre Európsku komisiu i parlament. Sú tu určite rozdiely medzi e, svetom online a offline. Určite e, pokiaľ ide o DPH sadzby pre e, elektronické knihy a časopisy. Ako ste odpovedali na moju otázku z minulého roka, vy ste si zaznamenali, čo uprednostňuje parlament a množstvo členských krajín má rovnaké dotácie pre publikácie online ako i pre publikácie offline. Vy ste e, toto slúbili zohľadniť, keď budete analyzovať opcie politík pre revíziu systému DPH. Otázka je teda veľmi jednoduchá. Kedy zamýšľate prijatie návrhu e, komisie, legislatívnu návrhu, vrátanie týchto sadzie pre elektronické publikácie. Ďalej porušovanie colných predpisov. Komisia tu musí byť veľmi konštruktívna vzhľadom na neochotu členských krajín, takže rád by som e, rada by som vedela viac o vašej stratégii, aké kroky chcete, alebo ako chcete presvedčiť členské krajiny, aby sme sa posunuli vpred v rámci tejto dôležitej legislatívy. Teraz otázky e, od e, podpredsedníček k výboru. Vítajte, pán komisár. E, ceníme si prácu v celnej oblasti, ktorú robíte pre vnútorný trh a Schengen. Je to veľmi dôležité a mňa veľmi teší, že ste dnes v tomto výbore. Želala by som si, aby ste tu boli častejšie Spomenuli ste nelegálne obchodovanie so e, zbraniami. Je to veľmi dôležitá téma pre bezpečnosť občanov a chcem vás len pozbudiť v tom, aby ste e, v tejto oblasti robili čo najviac. Práve revidujeme smernicu o zbraniach a ak budú tieto e, nelegálne vstupovať na európske územie, tak treba tam popracovať. Druhá otázka, ktorú ste nadnesli v svojej prezentácii, to je e, zabezpečenie e, dodávok potravín, ich, ich e, pašovanie a ich falš, falšovanie. Toto je tomuto výboru veľmi dôležitá otázka. Ďalšia otázka, o tej hovoril už pán Šváb, teda v revízii smernice o sankciách je veľmi dôležité nevytvoriť byrokraciu alebo náklady dodatočné. Hovorili ste o modernizácii a to je, to je určite veľmi vítané. Je dôležité, máme tu ekonomiku za, e, založenú na malých a stredných podnikoch, ide o to, aby... S, e, a potom ďalší bod, ktorý som chcel vyzdvihnúť, to je otázka e, DPH. Vieme, že v oblasti e, elektronickej máme veľký problém duplikácie platieb DPH, ktoré sú v jednotlivých členských krajinách veľmi odličné. odlišné. To všetko e, sa mení podľa toho, koľko e, predaja sa zrealizuje v spotrebiteľskej krajine a to má veľký, veľký dopad na e, obchod online v Európe. Súhlasím s Ditou, že dobre poznáte určite otázku diskriminácie, pokiaľ ide o úroveň DPH hlavne pre e, elektronické knihy e, online či offline. Ďakujem. E, ďalší kolega. Vážený pán komisár, v mojom volebnom okrsku v Perpignone je najväčšia platforma pre obchodovanie a výmenu s ovocím, zeleninou, spolupráca e, e, s Magrebskou oblasťou, takisto so Španielskom, e, výmena prostredníctvom motorových vozidiel či lodí. Táto platforma je rozhodujúca a vo Francúzsku veľmi výnimočná v tom, že je súkromná a vykonáva službu pre verejnosť. Všetci určite sa zhodneme na tom, že colnice E, clá, ak budú efektívne, harmonizované, e, e, je čosi, čo môže odviesť veľkú službu pre jednotnú konkurencieschopnú Európu. Pre mňa, keď som navštívil tento trh, nazvaný Saint-Charles, som videl maximálnu dematerializáciu, systém alebo preferencie dohodnutých obchodníkov a myslím si, že evolúcia v tejto oblasti e, treba smerovať skôr e, e, k proobchodne a partnersky. A mám nasledovnú otázku. Či je možné robiť ešte viac alebo podporiť, aby sa e, dosiahli informácie oboma smermi? Pochopiť všetko to, čo zodpovedá Eh, informovaniu zo strany colníc budú musieť eh, automaticky deklarovať totiž. rovnako potom, ako môžeme ísť ešte ďalej, aby sme eh, školili pracovníkov colníc vo všetkých krajinách, aby dobre poznali logistické reťazce. Myslím si, že ideme dobrom, dobrým smerom byť ešte rýchlejší, jednotnejší a konkurencieschopnejší ako celá Európa. Toto považujem za prvú, prv, prvé, prvé kolo. Ešte pridám snad Nikola e, Dantyho. Ja chcem pánu komisárovi poďakovať za to, že prišiel a za to, že hm, hovorí o šengenskom e, priestore ako o jednom zo základných e, pilierov e, Európskej e, únie a od roku 1968 je tento systém e, kontroly je tým zo základných e, komponentov nášho systému, e, colného systému. Takže ja som bol spravodajcom aj v prípade dohody o, o uľahčení obchodu a e, takisto E, existujú aj e, pravidlá, ktoré upravujú tieto colné otázky e, v rámci Medzinárodnej obchodnej organizácie. Takže myslím, že je veľmi dôležité takisto zohľadňovať aj možnosti, ktoré majú európske orgány v prípade harmonizácie, kontrol, efektivity kontrol, tak aby sme zabránili takým miestam, ktoré sú povedzme ktoré umožňujú e, ľahký prienik e, tovaru, ktorý môže byť nebezpečný, ktorý je nežiadúci. a takisto aj e, treba zohľadniť otázku falšovania tovaru, ktorý e, má veľmi negatívne dôsledky pre e, európsky výrobný sektor. Takže e, význam e, tohto e, daňového systému a solného systému e, pre e, e, hospodárstvo spoločného využívania zdrojov je takisto veľký. Takže treba povedať, že to, tá téma, o ktorej ste hovorili, je pre náš výbor veľmi dôležitá. Ďakujem. Euh, bon, d'abord, je, je, je veux. Chcem len upresniť, že si nemyslím, že že táto časť môjho portfólia by bola nejaká menej významná. Nie, nie je naopak veľmi významná. E, Sice nie je možno najaktuálnejšia, najviditeľnejšia, ale určite rozhodujúca, ako som už práve povedal, význam e, colníkov, colníc, to nie sú len prázdne slova. V e, teréne som možno počul návrhy uh, týkajúce sa Saint-Charles, toho trhu, toho ob, ob, tej obchodnej platformy. Ďalšie pozorovania. Uh, viacerí ste sa pýtali, aby sme, aby sme postupovali rýchlo a pritom presne a zjednodušujúco, aby to nebolo neprimerané. Musím povedať, že Uh, si želám s vami pracovať ešte pravidelnejšie a určite moje služby sú vám k dispozícii, aby sa čo najviac anticipovalo. Ak otázky sú technické a elementárne pre vás, tak, tak tomu je aj u, u, u nás. E, moje služby naozaj sú pod obrovským tlakom v tejto veci. Budeme sa snažiť pracovať, aby sme e, neustále, e, aby sme tu boli činní, budeme sa snažiť spolupracovať s výborom, aby sa tá téma riešila. Ďalšia otázka sa týkala eh, primeranosti. Určite je to naša priorita. A dve veci, dve chyby, ktoré chceme korigovať, už tak to je v prvom rade eh, to, to je práve našim cieľom a na to budeme potrebovať vašu, vašu pomoc. i tento výbor e, by mohol v tejto súvislosti zrýchľovať e, svoju prácu, jeho súhlas. Z časti sa to týka e, problémov týkajúcich sa paliet a kontajnerov pri prechode hranice, rôzne výkazníctvo. Je to veľmi... Pani predsedajúca sa pýta, o čo ide kvôli tlmočeniu. Ide o dočasná dočasné spravovanie, administrovanie kontejnárov a, a paliet, e, technické otázky týkajúce sa celníc, kde ide o transpozíciu legislatívy e, rýchlým spôsobom v zmysle cieľov, ktoré zdieľame, zjednodušenie, rýchlosť. To je, myslím si, že dobrý krok. Pokiaľ ide otázky sankcií, e, výbor ďakuje e, im, alebo teda komisia ďakuje imku za, vaš, za vašu konštruktívnu pomoc, podporu. Tu opätovne rátam s vašou podporou a určite e, komisia e, veľmi pozorne preveruje návrh správy. a Ja som určite e, spolu s mojimi oddeleniami k dispozícii, aby sa vyjasnili, zjednodušili určité body. Očakávame rýchle prijatie vašej pozície, pozície parlamentu čo môže tiež pozitívne dopadnúť na zrýchlenie diskusí e, v pracovných skupinách rady. A pokiaľ ide o tú ekonomiku vzdielania, kolaboratívnu ekonomiku, na to sa pýtala napríklad aj pani Gebhardt, je to dôležitá téma a naše daňové úvahy o tejto ekonomike sa iba začínajú. Pani Bienkovská a pán Katajnen pripravujú už organizáciu tejto práce. Dnes popoludní máme technické stretnutie na túto tému a dúfam, že do leta príde iniciatíva. Vieme, aká je s tým ťažkosť. Musíme sa adaptovať na túto novú ekonomiku a musíme sa vyhnúť tomu, aby sme príliš zaťažovali spoločnosť v Davose sme o tom hovorili. Táto nová ekonomika musí ale rešpektovať všeobecné pravidlá, ktoré platia pre všetkých ostatných. Um, je to možno určité protirečenie alebo určité napätie a práve v uh, atmosfére tohto napätia musíme my pripravovať našu prácu. No a pokiaľ ide o ochranu pred terorizmom, colné orgány hrajú úlohu aj v boji proti terorizmu. Viete, že komisia na ECOFINE predstavila stratégiu boja proti financovaniu terorizmu a v kontexte tejto stratégie colné orgány hrajú veľmi dôležitú úlohu. A akčný plán e, pre e, manažment rizika, to, to sa pripravuje. Koordinácia s necelnou oblasťou je veľmi dôležitá. Oznámenie komisie z februára 2016 súvisí s týmto akčným plánom a viacero iniciatív s tým súhlasia, napríklad o nelegálnom obchodovaní s druhmi zvierat, o nelegálnom obchodovaní s kultúrnymi artefaktami a o tovaroch, ktoré súvisia s financovaním terorizmu. Colné orgány takisto kontrolujú bezpečnosť produktov, majú tu veľmi dôležitú úlohu, pretože Detekcie a kontroly musia byť efektívne a dobre zacielené na tie produkty, ktoré prinášajú najväčšie riziko. No a tu na úrovni EÚ potrebujeme dopadovú štúdiu a mali by sme zefektívniť aj tie kontroly, ktoré sú zo svojej povahy národné pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť, napríklad certifikáty veterinárov, v colných e, kontrolách sa to teraz e, uplatňuje na tovary, ale aby sme zracionalizovali tento problém, komisia zavádza pilotný projekt jednotného rozhrania, ktoré by sa malo neskôr rozšíriť potom aj na certifikáty iného druhu, nielen veterinárne. No a pokiaľ ide o daňovú otázku a efektívne zdaňovanie, ja navrhujem, komisia navrhuje v rámci smernice Anti-Tax Avoidance e, riešiť toto jednoduchým spôsobom. Zisk musí byť zdaňovaný tam, kde je vytvorený. Toto už skúma aj rada ECOFIN. A balík, ktorý prijala komisia, ponúka celú paletu nástrojov na to, aby sme zrealizovali túto zásadu. Rátam s rýchlou pomocou Európskeho parlamentu, aby rada mohla rýchlo pracovať. A teraz ešte pár posledných slov k DPH. Zajtra sa koná zasadnutie kolegia, kde budeme skúmať možné prepracovanie celého systému DPH a takáto reforma by musela zohľadniť samozrejme všetko, čo sa deje v rámci stratégie pre jednotný digitálny trh. Súčasný systém je veľmi zložitý, veľmi drahý eh, pre podniky a vyvoláva veľké straty eh, v daňových príjmov členských štátov. A preto chceme predložiť návrh, ktorý bude business friendly, ako sa hovorí v angličtine. Čiže súčasný one-stop shop eh, musíme rozšíriť na cezhraničný B2C vzťah a chceme tam zapracovať cez hraničný prach, ktorý by platil pre malé a stredné podniky a takisto chceme odstrániť možnosť pre neeurópske podniky, aby e, využívali výnimku pre malé zásielky, tak aby neeurópske obchody nemohli e, zneužívať daňovo jednotné kontaktné miesto, to sú naše hlavné aspekty v návrhu. A pokiaľ ide o otázku vzdelávania, pán Rochefort o tom hovoril, um, školenie colníkov a spolupráca medzi colnami, colnými správami v Európe uh, je jednoducho niečo, čo potrebujeme a Európska komisia pripravuje Európsky e, referenčný rámec pre colné správy. Je to model, ktorý popisuje potrebné kvalifikácie, potrebné profesné kvalifikácie a v rámci toho sa navrhuje model spoločných e, školení. V roku 2015 sme to zapracovali už do národných vzdelávacích programov. V niektorých členských štátoch to už úspešne funguje a sú tam vlastne nástroje na to, aby sme e, zručnosti všetkých colníkov priblížili e, jednomu európskemu modelu. No a je tu jedna otázka, ktorá sa teraz ešte nerieši a to je e, školenie a rozširovanie vzdelávania na druhej strane. Aj to by sme potrebovali. Takže Máme tu ešte tri ďalšie otázky, takže ešte pár minútok, e, keby tlmočníci mohli ostať ešte tak 10 e, minút. Takže tieto traja rečníci chcú položiť otázky. Filip Živan, ďakujem. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pán komisár, že ste prišli. Ďakujeme za veľmi jasnú prezentáciu. Ďakujem za vaše tlačové vyhlásenie v ktorom vysvetľujete, že podniky v budúcnosti by nemali generovať zisky v štátoch, kde neplatia dane. My veľmi ďakujeme za toto verejné vyhlásenie. Pokiaľ ide o colný kódex, dovolte uviesť také svetectvo, ktoré môže pomôcť v budúcnosti, keď sa budú multiplikovať delegované akty, ktoré žiaľ sú potrebné, lebo je to veľmi zložitý text. Veľa zasadnutí sa konalo s vašimi útvarmi. Ďakujem za technickú spoluprácu. Tie texty sú dobre vyvážené, sú veľmi technické, ale vyhovujú globálnym cieľom a e, ešte raz ďakujem útvarom komisie. Ale trošku skritizujem tú metódu, ktorou ten proces nakoniec prebehol. Veci fungovali vynikajúco, až kým nedošlo k, e, ku konzultácii medzi jednotlivými úda, útvarmi. Tá bola veľmi zložitá a text v, v e, tejto konzultácii sa rozmnožil, tak povediac, a bol zmenený veľakrát zásadným spôsobom a neboli sme schopní ho predložiť hospodárskym subjektom v predpísanej časovej lehote. V budúcnosti, keď budú takéto technické e, práce, budeme musieť rýchlejšie pracovať a efektívnejšie spolupracovať s vašimi technickými útvarmi. Ďakujem slovom a Viržiny. Pán komisár, drahý Pier, ďakujem za to, že ste prišli. Ďakujeme za túto prezentáciu a ako Filip Živan už zdôraznil, tá príprava delegovaných aktov, ja som bola tieňová spravodajkyňa, um, tieto výmeny, technické rokovania neboli veľmi uh, transparentné s komisiou. Chcela som na to upozorniť. A ďalšia vec, porušovanie celných predpisov a boj proti ním. Legitimi, legitimita tohto textu je jasná V niektorých členských štátoch sa porušenia colných predpisov môžu e, trestať e, pokutou, v inom členskom štáte to isté porušenie sa trestá väzením. Čiže máme tu veľké rozdiely a problematický aj právny rámec. Aby sme zareagovali na problém so subsidiaritou, chceme tam pridať do právneho základu článok 114 e, zmluvy o fungovaní EÚ. Čo si o to myslíte? A druhý problém, o ktorom chcem hovoriť, je súlad so smernicou o ochrane finančných záujmov EÚ. Chceme vedieť, či komisia má nejaký návrh, ako zabezpečiť súlad s touto smernicou. No a ďalšia téma, toto nepatrí do tvojho portfólia, ale povedz nám, ako je to teraz v kolégiu geografické označovania pôvodu výrobkov. Ja som bola spravodajkyňou pred šestimi mesiacmi, veľká väčšina v EP. Malé, stredné podniky, najmenšie miestne družstva, spotrebitelia, všetci si myslia to isté. Máme tu zelenú knihu, komisia z roku 2013 má štúdiu. E, je to téma, na ktorú majú všetci rovnaký názor, bolo to v stratégii pre vnútorný trh a odvtedy komisia nedáva žiaden znak života, takže my nevieme, e, prečo to, kto to blokuje vlastne na komisii, pretože všetci ostatní zainteresovaní to podporujú. A zajtra mám stretnutie so zástupcami e, výrobcov a remeselníkov a tí ma, určite sa ma budú pýtať na túto tému, čo im mám povedať. Ďakujem. Áno, ďakujem, Anna Maria. Hm, ďakujem. Vicky, pán komisár, musím povedať, že podľa vašich slov toto nie je eh, hlavná oblasť vášho záujmu a tým pádom ste moje nadšenie trochu schladili. No a potom ste vysvetlili, že eh, colná únia je veľmi dôležitá. Bez nej by sa nedalo hovoriť o vnútornom trhu. V teréne však veci vyzerajú trocha ináč, než ten obraz, ktorý ste predospreli. E, máme 100, e, vyše 130 tisíc e, mm, zamestnancov colníc, colných úradníkov a to správanie sa mení miesto od miesta. Ako zabezpečíte, aby sa colníci chovali objektívne k malým a stredným podnikom napríklad, lebo sa správajú ináč vo vzťahu k nadnárodným spoločnostiam a ináč k malým a stredným podnikom. Vy ste povedali, že sú už pripravené od roku 2015 systémy IKT. Keď ste ten systém budovali, zohľadnili ste eh, Small Business Act, eh, zákon o malých, eh, akt o malých a stredných podnikoch, E, Zahľadili ste toto všetko a ešte posledná otázka. E, akčný plán pre e, colnú problematiku zohľadňuje sociálne hospodárstvo, lebo o tom sme dnes hovorili. Pretože môžem vám povedať, že v reálnom živote sú stále problémy súvisiace e, s tovarom, ktorý prichádza z, kraj, z tretich krajín mimo Európskej únie za dumpingové ceny, e, tovar, ktorý je e, falšovaný. Prosto tento tovar, ktorý sa dostáva do Európskej únie z tretich krajín. Ďakujem, pán predseda. Takže vidíte, že je tu ešte niekoľko, veľa bodov, ktoré vyvolávajú záujem. Ja sama ešte pár pridám. Pri vypočutí bola len jedna otázka na vás, ale vy ste jednoznačne povedali, že zohľadníte všetko, čo bude v správe z vlastnej iniciatívy parlamentu. Otázka DPH na digitálny tovar v správe Gepard Kalars. My sme tam položili dôraz na tieto mikropodniky a cezhraničnú dimenziu. Kedy príde návrh? Vy ste už vtedy povedali, eh, vy ste už povedali, že zajtra to pôjde na kolegium. Mohli by ste to potvrdiť? Na, moja skupina má o toto veľký záujem. Po druhé, eh, to hospodárstvo so spoločným využívaním zdrojov, povedali ste, že mnohé transakcie prebiehajú pomocou platobných kariet a podobne, nie teda v hotovosti, takže sa to dá ľahko vystopovať a zdaniť. E, existuje niečo na to, aby sme sa mohli podeliť e, o osvedčené postupy v tejto oblasti. To by bolo vhodné podporovať a nie a zda nejaké nové daňové režimy. No a tretia otázka E, súvisí so smernicou o porušeniach a sankciách. My sme na tom veľmi intenzívne e, pracovali, lebo sme neboli presvedčení o tom, že je to ideálne vyriešené, ale na rade sa to e, dostalo do slepej uličky. Ak nastane nejaký pokrok, mohli by ste nás o tom na výbore, mohli by ste to teda znova e, zahrnúť na program práce komisie? E, pretože zatiaľ, ako hovorím, je to e, v slepej uličke na rade. Ďakujem poslancom aj poslankyňam. Ďakujem Filipovi Živanovi za expertízu a efektívnosť. A musím potvrdiť, že efektívne zdaňovanie to je priorita komisie. Opakujem, zisky sa musia zdaňovať tam, kde sú vytvorené a podniky musia platiť dane tam, kde vytvárajú zisky. Už nemôžeme tolerovať situácie dvojitého nezdanenia. Tam, kde, kde teda podnik neplatí dane, keď e, tam, kde generuje e, zisky a platí ich tam, kde ich nevytvára. No a ten text, e, ktorý e, navrhujeme, áno, máte pravdu, je veľmi dlhý, technický a rýchla práca nie je jednoduchá, to je, to je pravda, to uznávam a bol by som rád, keby sme zefektívnili metódy a tak, aby naša práca postupovala rýchlejšie a E, chcem, aby dialog s parlamentom bol efektívny a transparentný. No a pokiaľ ide o právny základ e, k článku 114, áno, veľmi rád. E, Virginie Rozier to spomenula. A pokiaľ ide o finančné záujmy, to, áno, to nie je moje portfólio, ale iniciatíva PIF sa týka iba vlastných zdrojov EÚ, ale musí to byť kompatibilné s tým, čo pripravuje Európsky parlament. A teraz ešte ste sa pýtali na označovanie pôvodu. Komisia nedávno povedala, že má stratégiu pre vnútorný trh a bude reagovať na verejné konzultácie o E, označovaní geografického pôvodu nepoľnohospodárskych produktov. Komisia teraz hodnotí výhody, nevýhody, náklady a potom, čo to vyhodnotíme, zavedieme konkrétne kroky a, a samozrejme váš výbor priebežne budeme informovať. Nemám 30 tisíc úradníkov k dispozícii, možno celá komisia áno, ale DG Taxud e, je nás niekoľko sto a takisto aj na DG pre colné záležitosti. Ale v Európe je veľmi veľa colníkov, my rešpektujeme ich prácu, je ich oveľa viac ako 30 tisíc a my musíme zabezpečiť ich koordináciu v tých členských štátoch. Čiže ja s tým cieľom plne súhlasím. Prechodné opatrenia. Mm-hmm sa plánujú pre, pre um, unijný colný kondex. Konzultácie pokračujú, pripravujeme prechodné obdobie a z 522 miliónov eur sme na to naplánovali. E, koordinácia teda budeme sa snažiť, aby bola efektívna. president of the committee. Um, as for pokiaľ ide o mikropodniky, um, iniciatíva už bola rozhodnutá, návrh bude, um, bol prijatý v decembri a zajtra bude prvá orientačná diskusia o e, DPH ako celku a budeme o tom hovoriť, aby sme mohli stanoviť definitívny režim pre DPH, ako bude vyzerať musíme tento rok prijať ešte ďalšie iniciatívy. Viem, že to bude komplikovaná diskusia, nie až tak na komisii, ehm, ale skôr na ekofine, pretože je veľa možností otvorených ešte v tejto fáze. Pokiaľ ide o tzv. sharing economy, o tú ekonomiku zdieľania zdrojov, Súhlasím, že musíme skúmať osvedčené postupy, ktoré už existujú. A pokiaľ ide o, pre, o návrh o legislatívy o porušovaní colných predpisov a o sankciách, ja nechcem nič predbiehať. Čo sa stane napríklad? Spojené kráľovstvo. Nemôžeme mať iba jeden plán. Komisia zatiaľ obhajuje svoj návrh. Uvidíme, čo sa stane, ak rada bude mať inú náladu zrovna. Ale samozrejme, príjmeme a akceptujeme všetky, všetky závery, ktoré prídu. E, pre mikropodniky už ten prach DPH bol schválený a zajtra komisia bude mať iba orientačnú e, diskusiu o DPH ako o celkovej téme, aby sme stanovili režim pre DPH. A ja si myslím, že budeme schopní toto ukončiť do roku 2016. Ešte raz sa pýtam, vy navrhujete hraničnú hodnotu pre DPH, ale čo príde potom, aké sú ďalšie kroky? Zdá sa, že O tom členské štáty teraz nediskutujú. My sme sa rozhodli, e, my sme to navrhli v decembri. Čiže teraz to pôjde na stôl členským štátom a vy budete naďalej vyviatlak. Veľmi dobre. Ďakujem.